Yes, hello. Welcome. We will start. Nože, dobrý deň. Začneme. Matias Grote príde trochu neskôr a Gerbrandy bude predseda 16.45. Navrhujem, aby sme e, prijali program s malými zmenami 18, bod číslo 18, práva Belie, ten nás požiadal, aby to bolo odložené a budeme o tom hovoriť na prvom zasadnutí v januári. A v rámci bodu rôzne máme ďalší bod a to je článok 26 8 označovanie mesa. A budeme o tom hovoriť 17. decembra, čo je zajtra. Za prítomnosti zastupcov komisie. No a pre vašu informáciu máme všetky jazyky okrem estonského a maltského. No a ďalšie oznámenie. Dan Jorgensen bol vymenovaný za ministra eh, potraviny, polnohospodárstvo a rybolov Dánsko, čiže opúšťa nás, ale čaká ho, čakajú ho veľké zaujímavé eh, povinnosti. No a Ďalej hlasovanie o stanovisku Lyotard a Rossi boli odložené na 22. januára. No a rovnako o, rovnako o rastlinách sa bude hlasovať 18. decembra, ale teda ospravuť 18. decembra. No a ďalej aktualizácia o dialogu, o trialogu teda eh, v plyny access benefit sharing. Aid until January. The vote. Uh, Odložené do januára, hlasovanie. A čo je posilnenie povinnosti spotrebiteľov. No a správa Linda McEwen, tabak, eh, zasadneme dnes večer. Čtvrtý triok sa uskutočnil 11. decembra. Dospeli sme k istému pokroku s radou, takže dúfam, že sa nám dnes večer podarí dohodnúť. No a snažili sme sa dosiahnuť kompromis klinické skúšky v rámci posledného trialogu eh, boli, bola dosiahnutá dohoda a ako reperi to presednú na Envy. Litovské predsedníctvo chce ísť 20. decembra na korpe CO2, CO2 z auta, dohli sme sa 20. novembra, biocídy 2. decembra a environmentálne dopady. Druhý a tretí trialog sa uskutočili 26. a 11. decembra. Ďalej. Environmentálna ekonomika Kánca v druhej polovici januára sa uskutoční trialog, takže máme viacero prebiehajúcich trialogov, Viacere z nich sa nám podarilo ukončiť a ďalej workshop o zimných druhoch sa uskutoční zajtra a 1G2 toľko k oznámeniam, no a slovo dostane Matias Grote. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegovia. Ospravedlňte ma, že som meškal. Mena bude 3. No a veľkým prekvapením je to moja správa. No a prejdem do Nemčiny. Je to typická správa, ktorá ostala predsedovi, pretože jednoducho prechod na Lisabon, Lisabon dôležité je to recast, čiže harmonizácia komitológie a nie je tu žiadne obsahové pozmeňujúce návrhy. Na to tiež chcem poukázať 13 pozmeňujúcich návrhov, ktoré majú za cieľ e, implementačnej akty oslabiť a to je cieľom Teda ja si pozmem si návrhov, ktoré som predložil. Myslím, že vidím, že kolega Zanony tu je, tieňový spravodajca, takže dostane slovo, nech sa páči. <clears throat> Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. Pridávam sa k slovám spravodajcu k dohovoru CITES ktorý sa snaží zabezpečiť to, aby medzinárodný obchod e, s ohrozenými druhmi. E, tak o tomto dohovore sa dá veľa povedať. Pri budúcej revízii by sme mali uvažovať o prísnejších opatreniach v prípade obchodu s týmito druhmi. V prípade niektorých druhov, ako sú napríklad slony, Ako už som vysvetlil, zmeny eh, a prepracovania nariadenia pre dohovorci TES sú odôvodnené, vychádzajúc zo zmien po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy. A to predovšetkým v oblasti delegovaných a vykonávacích aktov. Číslo 3, pozmeňovací návrh je veľmi dôležitý Ide o, o to, že Európska komisia má kompetencie pre vykonávacie a delegované akty a to len posilňuje aj mm, demokratickú úlohu parlamentu. 5, 6, 7, 8 a 9 pozmeňovacie návrhy, tak tam upravujú sa podmienky pre tieto delegované akty a stanovuje sa tiež štruktúra modelu formulára v prípade licencií a potvrdení. Zdieľam prístup spravodajcu a ja ako tieňový za ALDE vyzývam kolegov, aby podporili predložené návrhy. Ďakujem pekne. To som rád, že vybrali podporia sociálnych demokratov. Ďalej sa tu hasi, táto nie je. Ďalej Nikto ďalší sa neprihlásil, ale komisia je tu. Tak by som im dal slovo, nech sa páči. Ďakujem predseda. Myslím, že tak ako ste vysvetlili, tento dokument je som znením nariadenia staršieho, ktorý bolo viackrát pozmenené. Faktuje to konferencii CITES. No a komisia pri vytváraní svojho návrhu ste to, to, to harmonizovala s komitologickými ustanoveniami a Lisabonskou zmluvou a to v duchu tak si to, čo sme si mysleli, kde no a komitológia a korešponduje s novými, takže predložili sme návrh Znamenali sme si návrh správy, tiež výsledky pracovnej skupiny, skupiny a dúfame, že v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch sa dospie k dohode. Ďakujem pekne. Tým sme na konci rozpravy. to na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 7.1.18.00. My vo výbore je hlasovať 31. A teraz námietka podľa článku 88 vedenie kukurice, geneticky modifikované rezistenciu proti niektorým škodcom. Je tu námietka kolegyne Sato Hasi, Barta Stása, ale aj ďalších Dagmar Rod Berend, Zanony. Neviem, kto by chcel k tomu niečo povedať. Bart Stás, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Je tu 10 členov nášho parlamentného výboru, ktoré zastupujú všetky politické skupiny a tí sú jednoznačne proti akcii Európskej komisie, pokiaľ ide o geneticky modifikovanú kukuricu. Snažíme sa to odôvodniť v uznesení, ktoré navrhujeme a o ktorom budeme zajtra hlasovať a tam sa veľmi podrobne opisuje, akým spôsobom Európska komisia adaptuje smernicu 2001-18 CE. Očakávame, pretože nie sú žiadne špecifikácie článkov tejto základnej smernice a nesúhlasíme e, s definíciou niektorých geografických oblastí, tak ako sú uvedené. Vo výbore pre potravinovú bezpečnosť nebolo vypracované stanovisko, ale agentúra uverejnila tri štúdie a rizikovú analýzu, analýzu rizik a Máme dostatok podkladov a prvkov na to, ktoré sú zachytené aj v uznesení, a to na základe mm, názoru návrhov EFSA. A preto máme ten podklad a ten text na zvlánenie, ale ten zmenený text sa mal predložiť tomu stálemu výboru a nemal ešte predtým, než sa zaslal ministrom a to sa ale vôbec nestalo. Takže si myslíme, že Európska komisia prekročila svoje kompetencie v tomto postupe a minulý piatok sme vydali varovanie voči komisii v súvislosti s inou e, e tematikou a to je zemiak rodu Van Flora. A toto schválenie ale bolo súdnym dvorom anulované. Preto navrhujeme schválenie ústneho pozmeňovacieho návrhu a zajtra počas hlasovania ide o odôvodnenie R, kde sa pôvodne odkazovalo na predchádzajúce schvaľovanie GMO pre komerčné účely a pestovanie. Bol tam aj ten druh zemiakov, ktoré som spomenul ale v ústnom pozmeňovacom návrhu by sme to chceli aktualizovať na základe rozsudku z piatku. V našom uznesení veľmi detailne túto problematiku popisujeme, či už z hľadiska postupu alebo analýzy rizik. FSAP, problematika glyfosinátu a všeobecne problémy GMO v EÚ a poukazujeme aj na dohodu, ktorú sme dosiahli v parlamente v prvom čítaní. To bola správa Lepáš a odvtedy to ležalo na rade ministrov, takže to je takáto je situácia. Dagmar Berend. Dagmar Berend. Ďakujem pekne, predseda. Situácia na komisii problematike GMO neodzrkadluje situáciu vo väčšine členských krajín EÚ. Tak jednoducho sa dá povedať. No a ja myslím, že nikomu nebudem krivdiť, ani žiadnemu kolegovi, Alakovi, Rikovi Pudolému, ani žiadnemu DG. Keď poviem, že na komisii taká eh, sensibilita, čo sa týka uvoľnenia alebo povolenie nejakého GMO. Je ešte rozvinutá to je spôsobená tým, že komisia a politická úroveň majú dôležitejšie veci. To rešpektujem. My sa tu zaoberáme maličkostiami a my sa zaoberáme aj otázkou, čo znamená povolenie a uvoľnenie ja súhlasím s tým, že minulý týždeň som po rozsudku súdneho dvora bola spokojná a povedal som, mm, dobre, síce súdny dvor nepovedal, že povolenie Amflory bolo obsahovo nesprávne, ale povedal, že komisia to urobila nesprávne. Ja sa ešte pamätám, ako som telefonoval s pánom Talim na komisii, som hovoril, aký dôvod existoval na to, aby sa to presadilo. Som teraz rozhodol, to sa mi páči. A jediný dôvod, príčinou, že nie je nejaká sensibilita. Pozrieme sa teraz na právnu situáciu. Európsky súdny dvor vyzval Európsku komisiu, aby pri tohto návrhu konkurenci niečo urobili. Súd nepovedal, že to treba povoliť. Nie, súd len povedal, že treba niečo urobiť v septembri. Takže komisia to mohla aj zamietnúť. No a pozor mi hovorí, že komisia to však nechce zamietnúť. Oni nie. Túto kukuricu považujú za vynikajúcu. No a sú tu stanoviska FC. Väčšina z nich zlé tak ako aj ako aspartámo. No a ďalej prebieha verejná diskusia k otázke povolenia všeobecne. A máme, ako na to Bart poukázal, poukázal o tom, že teda kukurica 507 no je veľké riziko a uvádzajú sa tu dve body, že takto geneticky modifikovaná kukurica je zlá pre, pre hmyz, ktorý ju opeluje. To znamená, že hmyz nebude opelovať rastlinky a nebudeme mať toľko druhú rastlín. No a má pravdu, treba predložiť pozmeňujúce návrhy, ústne pozmeňujúce návrhy. Aj komisia musí uznať, že minimálne 6 krajín je skeptických a mimochodom aj vieme, že nie sú žiadne ďalšie žiadosti o povolenie. Musí komisia vyslovne pýtať takú facku. No a myslím, že uznesenie, ktoré sme predložili, myslím, že myslím jasný signál obyvateľom, ale aj členským krajinám. Ďakujem pekne. Corinne Lepáš. Si, merci, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Vychádzam priamo z toho, čo práve povedala kolegyňa, ale ju úplne podporujem. Sú dôvody na to, aby sme hlasovali za toto uznesenie, aby sme odmietli návrh komisie. Upozorňujem, že nemôžeme sa postaviť proti, ale môžeme vydať negatívne stanovisko a to je dosť silné politické posolstvo, aby sa ukázalo, čo si o tom parlament myslí. Prečo e, rada zaujala toto stanovisko? Štúdie ukazujú, že je tu dopad e, na šupino krídlovce priemysel neurobil dostatočné dodatočné štúdie, aby e, vyriešil eventuálne existujúce problémy. A sme v situácii, keď sme žiadali posilnenie kompetencií a posilnenie vyhodnotenia GMO. Stále to nemáme. Pred dvomi rokmi sme na základe návrhu komisie širokou väčšinou v EP schválili problematiku, e, ktorá bola 2,5 roka zablokovaná v Rade a teraz tu nie je žiadny dôvod na udelenie tohto povolenia. Pokiaľ ide o ten argument, e, čo by e, povedal súdny dvor v prípade, alebo ako by reagoval súdny dvor, ak by komisia nedala schválenie. Tu nejde o to, že či sa môžeme alebo nemôžeme vyjadriť v jednom alebo inom, v druhom smere. Ale teda aj na základe tohto rozsudku my môžeme zamietnúť a toto zamietnutie je oveľa viacej odôvodnené, že ten rozsudok z piatku o tom druhu zemiaku hovorí, že tá autorizácia bola nelegálna, pretože neboli všetky členské štáty konzultované. Boli nové štúdie, ale podľa mojich informácií členské štáty neboli konzultované. A všetci sa asi zhodneme na tom, že sme proti tejto autorizácie v prípade komitológie. Ďakujem pekne, Korin. Teraz kolega banky. Ďakujem pekne, predseda, kolegyne, kolegovia. Ja som presvedčený o tom, že tak ako sa vyjadrili kolegovia, treba rozhodnúť po tom, čo geneticky modifikované rastliny a ich účinky na ľudské zdravie. A európai viszonylatban is a viszonyulásunkat. Sa za ostatné roky preskúmali, tak treba e, prehodnotiť náš postoj k týmto rastlinám. Situácia Maďarska je špecifická, pretože u nás je ústavou stanovené, že Maďarsko zakazuje výsadbu používania geneticky modifikovaných rastlín a preto sme máme záujem o to, aby naše susedné krajiny prijali podobné rozhodnutia a tiež je dôležité, aby Európsky parlament vyslal e, podobné stanovisko a nedal zelenú komisii. Komisia, okrem iného, urobila aj chybu, keď povolila zemieky amfora. No a keď chceme jej postupovať opatrne, tak myslím, že sa dá tiež očakávať. To bude pre nás znamenať tiež konkurenčnú výhodu, ak tieto rastliny nebudeme podporovať. Ďakujem pekne, pán Banky. Pani Gerling. Ďakujem pekne. Ja... Tieto debaty budú mať taký opačný názor. Ja si myslím, že všetky naše rozhodnutia by mali byť o, e, založené na dôkazoch, na vedeckých vedeckých dôkazoch na agentúru, ktorým platíme teda poriadne veľa peňazí. No a kvôli ideologickým politickým reciem by sme nemali ich rovno odmietať. Proces EU hodnotenia rizík. And yet, sa považuje za najprísnejší na svete, ale stále niektorí poslanci hovoria, že bolo dobré, ak by sme to zamietli. Otázky okolo Monsanta sa nevnímajú ako samé o sebe. No, počuli sme mnohé a geneticky modifikovaných organizmoch, zemiakoch, ako to znamená, no pred nami žiadosť zamietnúť a predložiť mali by sme mať vedecké dôvody na zamietnutie. Ja som si žiadne nevypočula, žiadne ani nebudeme počuť, pretože žiadne neexistujú. No a Európsky súdny dvor kritizoval za meškanie rozhodnutia. To je preto, lebo komisia je zaseknutá medzi parlamentom a EFSO. ktorá nemôže podporiť názory parlamentu. Na takejto báze sa nikam neposunieme. Nevytvoríme žiadnu konkurenčnú výhodu, robíme pravý opak. No a výzvy efektivity sú také, že nemôžeme ignorovať celú technológiu takýmto spôsobom, No a ja som menšine v rámci výboru, ale myslím, že je veľmi dôležité, aby bol vypočutý hlas aj menšiny. No a ja sa budem maximálne snažiť, aby to nebolo zamietnuté, pretože je to neopodstatnené. Ak chcete mať nejakú kredibilitu, sa to robiť selektívne. Treba byť konzistentný. Ďakujem pekne, pani Gerling. Ja som vás ešte nikdy nepočul, takto obhajovať EFSU. Dobre, ďakujem pekne. No a teraz dostane slovo komisia. Je tu pán Poli, riaditeľ z generálneho riaditeľstva Sanko. Ďakujem. Rád by som hovoril o zemiaku Amfora. Ten piatnejší rozsudok vytvoril alebo vyvolal obrovský šok keď analizujeme dôvody, prečo súdny dvor prišiel s týmto rozhodnutím, myslím, že je dôležité sa pozrieť rozdielne na kukuricu 1507. Pokiaľ ide o tie zemiaky, boli sme odsudení, pretože že sme to rozhodnutie Amflora predložili rade, ale rada neprijala rozhodnutie o povolenie pestovania Amflory a zatiaľ EFSA vydala nové vedecké stanovisko s dvomi menšinovými názormi. My sme ich brali do úvahy pretože vo finálnom rozhodnutí boli úvodné ustanovenia, kde boli začlenené stanoviska EFSA, ale súd bol toho názoru, že sme sa mali vrátiť do stáleho výboru a začať úplne od začiatku celý postup. To je aj dôvod, prečo súdny dvor nás odsudil. Kukurica 1507, tak s ňou je situácia trochu iná, lebo pripomínam, že prvé, prvá žiadosť bola v roku 2001 6 pozitívnych vedeckých stanovisk FC a komisia bola takmer dvakrát odsúdená súdnym e, dvorom, posledný krát 26. septembra 2013 a naposledy sme boli odsúdení za neprítomnosti, alebo teda, že sme nepostúpili rozhodnutie e, rade. Teda to stanovisko súdu bolo tak napriek tomu, že sa v stálom výbore hlasovala v roku 2009, tam síce nebola kvalifikovaná väčšina, ale komisia od roku 2009 nepostúpila tento projekt alebo tento návrh rade tak, ako to uvažuje správny postup. Neuspokoli sme sa e, so zaslaním toho textu schváleného v roku 2009, pretože EFSA v roku 2012 prišla s novými vedeckými stanoviskami k tej kukurici 1507, ktoré potvrdzovali predchádzajúce vedecké analýzy. Je pravda, že sme od žiadali, aby sa brali do úvahy jednotlivé e, vedecké stanoviska EFSI, ale e, firma na to nezareagovala. Ale na základe rozsudku súdu v septembri 2013 Pionír potvrdil, že upresní a bude adaptovať svoj monitorovací plán a bude vychádzať aj z posledných odporúčaní EFSI. A ako o tom hovorí aj návrh postúpený rade, tento plán bude prediskutovaný s členskými štátmi. A jeden bod, ktorý bol spochybnený, ale ktorý ste tu nespomenuli, to je tá rezistencia na glyfozinát, to je určitý pesticíd, bolo to v pôvodnej žiadosti pioníru. Tento herbicid nie je v súčasnosti povolený pre kukuricu, ak tá kukurica na pestovanie dostane to povolenie, tak glyfozinát sa nebude používať na pripestovanie tejto kukurice 1507. Ak farmári a pestovatelia sa rozhodli svoje zásoby glyfozinátu použiť pri pestovaní kukurice, tak e, urobili to podvodne a je to sankcionovateľné. Váš návrh uznesenia vyzýva, aby sa brali do úvahy dlhodobé dôsledky GMO na necieľové organizmy, ako sú napríklad šupinokrydlovce. Tie opatrenia, ktoré sme dodali do návrhu rozhodnutia, tak ako to bolo zaslané rade, tak sa snažia obmedziť negatívne dopady na tento hmyz, pretože oni by mohli byť citlivé, citlivé. Tento hmyz by bol byť citlivý na toxíny, ktoré tieto herbicídy e, vyvolávajú. Takže Rozhodli sme sa, že budeme plne aplikovať princíp opatrnosti v prípade ochrany e, týchto druhov hmyzu pri pestovaní kukurice. A tiež si myslíme, a brali sme aj do úvahy problém v súvislosti s pelom. A teraz legálne aspekty. V návrhu uznesenia sa hovorí, že komisia prekročila svoje kompetencie O 8. novembra komisia rade predložila návrh, pokiaľ ide o povolenie kukurice 1507. Opakujem, pretože súd nás e, prinútil svojim rozhodnutím tak postupovať a je možné a veľmi pravdepodobné, že firma by žiadala odškodnenie za to, že sme to neurobili ešte skôr, pretože stratili 2 či 3 roky pre nepestovanie, že nemohli pestovať tú, tú kokoricu. Veľmi škrupulózne sme po vedeckej aj politickej analýze postupovali detálne podľa postupu a mali sme povolenie na postúpenie tohto návrhu rade. A my si myslíme, že sme teda ostali v rámci našich kompetencií. Ako viete, členské štáty majú 3 mesiace na to, aby sa vyjadrili. Grecké predsedníctvo si neželalo na svoj program a na program jednotlivých rád pre životné prostredie 13. decembra a poľnohospodárstvo je dnes, ale grecké predsedníctvo si neželalo, aby na programe bol, e, týchto rád bola táto problematika. Litovské predsedníctvo o tom uvažuje, ale v každom prípade rada by mala vydať stanovisko alebo nie 7. februára. A v zmysle zákona a správnického z právnického hľadiska nehovorím o vašom uznesení, ktoré má ten politický aspekt. Z právneho hľadiska, ak rada nevydá kvalifikovanou väčšinou stanovisko proti, komisia by mala povoliť pestovanie kukurice 1507. Takéto sú informácie, ktoré vám môžem v tejto situácii poskytnúť. Vielen Dank, Herr Poulet. Ich denke, wir hätten die, das Time. Myslím si, že náš timing e, zasadnutia nemohol byť lepší. Pokiaľ ide o načasovanie toho rozsudku, e, vystihli sme dobrý moment, aby sme hlasovali o takom, takejto, takejto námietke. Ešte snáď niekto k tejto téme? Nie je tomu tak. Zajtra potom vo výbore budeme o tom hlasovať teda. Ak to celé bude mať ísť e, e do pléna, tak bude to v januárom pléne. Kolegyne, ďakujem vám, kolegovia, za rozpravu. Pokračujeme teraz Jutou HAUK, ak sa nemilím. Menovite absolutórium rozpočtu 2012 stálou spravodajkyňou je Juta Hau, tá nás do problematiky uvedie. Nechcem hovoriť dlho, veď mm, to, čo tu rozprávam, je viac menej vždy to isté. Treba si pripomenúť ešte raz životné prostredie, verejné zdravie, bezpečnosť potravín a ochrana klímy. To všetko spoločné, to všetko, čo sme so všetkými agentúrami ktoré spadajú pod našu kompetenciu, to sú 0,8 nášho celkového rozpočtu EÚ. Len to pripomínam. Súčasne chcem pripomenúť, vidím, že kolegov to úžasne zaujíma. Ďakujem. Možno aj tam vzadu to nikoho možno zaujíma asi tu asi nie je nikto z dvoru auditorov, ale už minulý rok mi to liezlo na nervy a je tomu i te, tento rok tak. A dúfam, že komisia sa konečne bude brániť, aby dvor auditorov jednoducho nás takto, ktorí si dovolí nás takto zhrnúť do jedného pola politik, to je rozvin, rozvoj, E, vidieckého priestoru, e, rybolov, polnospodárstvo a zdravie. Toto celé, tento celé pole politík dostane e, chybovosť vo výške 7,9 Každý, kto číta túto správu, si musí povedať, že o čo tu ide. Životné prostredie, ani len zdravotníctvo, tam je veľa chýb. A keď to ešte celé sledujeme, tie, vidíme, že tie chyby sa udeli inde, nie v našej oblasti. A to je jednoducho zavádzanie. Každý si tu myslí, že eh, dvor auditorov je veľmi kompetentný, neutrálny orgán a že má povinnosť naozaj sa podrobne na veci pozrieť. Nie je tomu tak. 7,9% je len na rozvoj vidieckého priestoru, a rybolov. A keď sa pozrieme na sumy, ktoré tu všeobecne riešime, rybolov plus vidiek 13,75 miliard eur v roku 2012, to je rok, o ktorom hovoríme. 13,7 e, miliard eur nesprávne vynaložených. A my s celými našimi programami 400, dokonca kokcem pritom, 427 e, miliónikov, ktoré sme vydali. Podľa mňa je to e, naozaj svinstvo. Treba sa tým zaoberať, pretože takéto veci sa tu jednoducho nafukujú. Tých 7,9%, no už je to e, zlé, ale nie, nie je to predsa naša zodpovednosť, ani naša časť komisie. Naopak, tieto generálne riaditeľstva. Už tu sú tie e, miery čerpania dobré, nechcem vám to znova, znova e, čítať. Pre mňa je dôležité, že to dobre beží, aj pokiaľ ide o agentúry, beží to dobre. Sú tu menšie vecičky, ktoré možno vyčítať. Moja správa musí z niečoho vychádzať a existovať tak ich musím spomenúť v mojej, mojich niekoľko odsekoch. E, e, vždy ku každej agentúre, inak musím jednoducho povedať e, a dať za pravdu výboru regiónov v tom, že už od všetkých agentúr žiada absolutórium. To sú jednoducho takéto smiešné veci. Napríklad je tu EKA, e, e, e, kde sa musí robiť inventarizácia pôvodného stavu a chýbajú napríklad laptopy. Ide o 5000 eur čiastku. A ak u všetkých inštitúcií ide o 5000 eur, mohli by sme byť naozaj super spokojní a tešiť sa z Vianoc. Ďakujem. Ďakujeme Jute Haug a teraz tieňoví spravodajcovia, kolega Jose Manuel Fernández za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som ocenil prácu Juty Hau. Jej správa je veľmi kvalitná a rád by som dodal, že v zásade súhlasí so všetkým, čo ten text hovorí. Pokiaľ ide o rozpočet agentúr, mali by sme pouvažovať a navrhnúť, aby sa zadefinovala lepšie úloha, alebo predefinovala úloha týchto agentúr a hlavne pokiaľ ide o tie finančné prostriedky, pretože ich majú čím ďalej, tým menej. A teda treba si položiť otázku, čo sa od nich očakáva a aby mali na to dostatok peňazí, aby mali dostatočný rozpočet, aby svoju prácu mohli vykonávať. A tiež si myslím, že je dôležité v tejto sprave povedať, že pre každú agentúru by sa malo označiť určité percento plnenia pre každú správu, aby sme mali uh, Eh, informáciu o tom, eh, do akej výšky bol vykonaný ten rozpočet. To je aj návrh spravodajky, aby každá agentúra jasne označila, eh, aké je finančné plnenie ich rozpočtu. Tak by sme mali prehľad o tom, akú prácu vykonávajú Niektorí majú takmer 100% plnenie, čo ukazuje, že ide o veľmi nízke finančné prostriedky na tú lohu, ktorú musia vykonávať. Anna Rosbach. Ďakujeme. Anna Rosbach. Naša skupina sa domnieva, že každé vydané euro je prostriedkom daňových poplatníkov, preto je dôležité, že keď používajú európske agentúry prostriedky, mali by sa rešpektovať určité pravidlá. Pokiaľ ide o agentúry, zazna- e, zastávame rovnaké názory ako predtým Všetky pravidlá sa musia riadiť usmerneniami OECD. Týmto spôsobom sa dá zaručiť, že medzinárodné predpisy pre účtovníctvo sa budú rešpektovať. A keď nie je v poriadku účtovníctvo a pravidla sa nerešpektujú, tak nemôžno dať e, absolutórium. Tu v parlamente naďalej odovzdávame absolutória, aj keď veci nie sú v poriadku, to mi je ľúto. Moja skupina si myslí, že za jednotlivé oblasti rozpočtu EMU by sme nemali dávať e, e, absolutorium, keď nechcú dať e, pre celok absolutorium. Sú tu viaceré agentúry, ktoré predsa len dosiahli zlepšenie, snažili sa Videli sme, že e, znášanie požiadaviek vedie k úspechu. Ďakujeme, tým pádom sme na konci zoznamu rečníkov a teraz dávam slovo komisii. Je snáď tu niekto z komisie? Ďakujem, pán predseda. Ďakujem spravodajkyni za správu k všeobecnému rozpočtu a k časti životné prostredie. Pokiaľ ide o dvor auditorov, stanovuje kapituly svojej správy na základe kapitol VFR a Bohužiaľ, to sa nachádza spolu s e, poľnohospodárstvom a preto pri každej správe máme nepríjemné prekvapenie, že vidiecký rozvoj a životné prostredie majú e, vysokú chybovosť. Aj keď sa pozriete do tej správy, že vidiecký rozvoj a polnohospodárstvo a životné prostredie nemajú takú chybovosť Životné prostredie má trochu vyššiu chybovosť než vidiecký rozvoj. Sú tam všetky oblasti týkajúce sa emisí, emisných práv. Sú tam určité problémy, aby sa našli zmluvní klienti, ktorí poznajú túto oblasť, ktorí sú odborníci a ktorí by mohli by vykonávať to, čo od nich žiada DG Klima. To je to, čo môže komisia dodať k tejto téme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme na záver Juta Hauk. Ďakujem to, čo bol povedal Jose Manuel. To znamená, koľko percent jedn- rozpočtu použijú jednotlivé agentúry. Nož tak to môžeme urobiť, môžeme to použiť. Je to ľahká výpočtová úloha. To, čo povedala Anna Rozpach, čo žiada, no už to je trošku ťažšie dosiahnuť, pretože nemôžem ja ako parlament agentúry zaviazať, aby vypoužívali účtovné postupy OECD, agentúry zo zákona na základe e, základných e, nariadení, ktoré sme vymysleli spoločne s radou, sú zaviazané rešpektovať rozpočtové e, pravidlá e, európskeho rozpočtu. Oni sa týmto musia riadiť, inak sa všetko ostatné sa dosiahnuť nedá, pokiaľ ide o transparentnosť. transparentnosť k práci jednotlivých agentúr, ako aj transparentnosť jednotlivých vedeckých e, výborov agentúr pokiaľ ide o toto, už tak tu agentúry e, urobili obrovské pokroky a všetko to, čo agentúry e, majú vo vlastných rukách, už tak to môžu oni určovať, kto pôjde do ich vedeckých e, výborov, to najlepšie funguje, sťažovať sa tu nemôžeme. Naopak, e, e, môžeme sa sťažovať na postupy komisie na rôznych miestach, ale to patrí na iné miesto mimo tohto abs- procesu absolutória. To bola dôležitá poznámka. Vždy totiž tušíme, aké ťažkosti sa objavia pri uh, agentúr, ktoré sú teda nezávislé. Z lehota na pozmenujúce návrhy, to je 10 hodín 18. decembra a 23. januára budeme hlasovať. Potom v rozpočtovom výbore, v kontrolnom výbore 18. februára bude rozpráva. Hlasovanie bude 17. a 18. marca v, v výbore pre kontrolu rozpočtu. Teraz sme e, vybavili body 5 až 10 programu a teraz je tu bod 11, správa Pavla Poca. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o určité nepôvodné or- organizmy, môžu e, vytvárať rýchlo rastúce systémy, ktoré môžu mať veľké ekonomické a sociálne dopady pokiaľ ide o zákon o šírení týchto cudzích invazných druhov, kontrolné opatrenia. Už tak tu ide asi o, o 12 miliard eur ročne, je to o veľké číslo. Všetky členské krajiny sú tým dotknuté, ale spoločné kroky sa zatiaľ nerovili. Preto ma veľmi teší, že konečne tu máme, hoc aj neskoro, neskôr, než sme čakali legislatívny návrh, ktorý sa zaoberá hrozbou takýchto invazívnych druhov. Je to prvý návrh za 20 e, rokov, ktorý priamo a hovorí o strate biodiverzity. Vytvára sa tu rámec, ktorý zmierňuje dopady týchto organizmov na biodiverzity opatreniami, ktoré e, Nuž, v každom prípade komisia zdôrazňuje potrebu vytvoriť e, systém šťastného varovania na, tu, pre túto oblasť. Komisia zavádza podporu výpočtovú a to je jedna z kľúčových opatrení v boji proti týmto organizmom. Som spokojný s návrhom komisie. Je tu množstvo práce za tým, konzultujeme s komisiou a rád by som ocenil kreatívny prístup komisie až do terejšieho okamžiku. Komisia navrhuje dobrý základ a súhlasím, že treba vychádzať z princípov prevencie a koordinácie. Už len v niektorých opatr- oblastiach by sa mohol prístup komisie zosilniť. Kľúčovou časťou návrhu je zoznam druhov, ktoré sa to týka. Diskusie by sa mali hlavne zamerať na kritéria a metódu pripravovania tohto zoznamu. V tomto štádiu som sa však zameral na ďalšie obavy. Tento zoznam by sa mal e, vytvoriť implementačnými aktami. Návrh však e, nehovorí o určitých konkrétnych e, e, typoch invazívnych organizmov. E, tým pádom tieto zostávajú na zodpovednosti členských krajinách. Potom ďalej okresávanie zoznamu na 52. Aby sa tieto výhrady riešili, predložil som viacero pozmeňujúcich návrhov napríklad tú hranicu 50 invazívnych druhov. Dôvodom tohto návrhu už ten je popísaný v dopadovej eh, štúdii samotnej komisie, pretože komisia hovorí, že nie je možné vopred vedieť, aké opatrenia treba prijať, koľko druhov má byť eh, zapojených. Takže toto je dôvod. E, navrhujem vytvorenie zoznamu a to delegovanými aktami namiesto implementujúcimi. Môžeme samozrejme hovoriť o rovnováhe medzi operatívnym rozhodovaním a demokratickým rozhodovaním. Moje skúsenosti dokazujú, že výsledok nemôžno dosiahnuť v boji proti týmto druhom keď sa bude e, vynárať verejná diskusia z uznávania problému dobre založených dôvodov na riešenie týchto problémov. Druhý na zozname sú podriedené obmedzenia v EÚ a som presvedčený, že takýto zoznam by mal byť doplnený k základným aktom kvôli svojej politickej, eh, politickému významu Množstvo pozmeňujúcich návrhov sa týka e, druhov, ktoré sú síce pôvodom z EÚ, ale e, dopadajú i na iné oblasti. Som presvedčené, že e, tieto mnohé druhy by mali byť v rozsahu nariadenia také, ktoré sú z jedného geografického územia, ale dopadajú i na druhé, sú samozrejme predmetom obáv EÚ a nemali by sa tu používať administratívne výhrady. Predkladám zo pár pozmeňujúcich návrhov, aby sa zabezpečilo, aby členské krajiny mali striktné opatrenia. To je nevyhnutné, aby sa členským krajinám, ktoré tu už sú aktívne, umožnilo zachovať svoje opatrenia ešte striktnejšie než tie, ktoré navrhuje komisia. Tiež je potrebné zaviesť určité výnimky, aby sa členským e, krajinám umožnilo prispôsobiť, dať si priority. Nemýľme e, sa však, cieľom týchto pozmeňujúcich návrhov je posilniť dopad e, návrhu komisie v praxi, nie oslabiť ho. Tiež chcem zlepšiť podporný informačný systém, ktorý komisia navrhuje to je dôležitá časť návrhu, teší ma to. Je nevyhnutné podporiť verejnú spoluprácu. To je kľúčové pre pokrok v boji proti invázívnym druhom. Treba rozhodnúť, ktorý, ktorá úroveň je primeranejšia, či úroveň EÚ alebo členských krajín. S tieňovými sme o tom diskutovali a budeme i naďalej rozhodol som sa tiež navrhnúť, vytvoriť vedecké fórum, ktoré by podporilo rozhodovací e, proces. Rozsah návrhu je veľmi široký. Tieto invazívne druhy, e, e, pokiaľ ide o rastliny, tak to sa líši od živočišnej ríše i ďalších oblastí mikroorganizmov a tak ďalej, vtáctva a tak ďalej Musíme teda veľmi intenzívne vedcov v tejto oblasti zapájať do diskusí. V správe som sa nezaberal dvoma vecami, verím, že sa tak udeje v nasledovných e, stretnutiach s tieňovými financovanie, som si vedomý, že financovanie opatrení je vážnou otázkou. návrh komisie tu nie je veľmi e, konkrétny. Určite tu bude neskôr tvrdá diskusia. Takisto rovnakou otázkou je otázka e, bezpečnosti zvierat. Diskutovali sme to s tieňovými i ďalej budeme. Doteraz sme mali dve stretnutia s tieňovými spravodajcami za úspechy e, na tejto správe. Vďačím spolupráce s nimi. Tá je dôležitá a som veľmi vďačný svojej skupine i vám všetkým, že som mal možnosť na tomto materiáli pracovať, pretože je to vec mne veľmi osobná. 20 rokov som v tejto oblasti pracoval i v svojej domovskej krajiny. Chcem sa všetkým e, e, partnerov v negociáciách. Chcel by som sa ospravedlniť za to, že som bol veľmi prakticky. Verím, že budeme v budúcich týždňoch dobre spolupracovať. Vielen Dank und Ďakujeme. Teraz Renate Sommer. Renate Sommer wird heute durch, durch Richard Seber vertreten wenn das überhaupt geht. Ja, danke schön, ich sage, Renate Sommer lässt sich. Dobre, ďakujem pekne. Ja sa chcem ospravedlniť. Kolegyne, ktorá má iné povinnosti, v jej mene, v našom mene. Ďakujem všetkým za dobrú spoluprácu. My nemáme problémy do OK. My to podporujeme. No a konečné opatrenia, ktoré majú chrániť biodiverzitu. No a to je jedna z priorít, ktorá pre nás centrálna rovnako prioritizácia, že sa treba sústrediť na konkrétne invazívne druhy a to samozrejme s odôvodnením že v niektorých častiach sú invazívne, nie. No a teda znamená dôležitý a myslím, že to dá podporiť. Myslím, že dôležité je, aby sme sa ďalej koordinovali, aby sme zvyšovali účinnosť opatrení. No a ako som povedal, samozrejme, využívať synergie, ktoré je dôležité, pretože invazívne druhý sa nezastavia na štátnych hraniciach a preto je dôležité, aby sme postupovali spoločne. Participácia verejnosti je tiež veľmi dôležitá. No a z našej strany ďakujem pekne za prácu, dobrú kooperáciu. Jediná vec, kde ešte potrebujeme diskusiu, je sú geneticky modifikované rastliny. Neviem, či to pasuje do tohto e, tematického okruhu. No, myslím, že by sme mali zaoberať tým, či, či sa nebudeme sústrediť na invazívne druhy a ďalšiu problematiku vyriešime v inom právnom akte. Nie, že by sme sa tým nechceli zaoberať, ale či to patrí priamo sem pretože treba regulovať zásadne, potrebujeme rozsiahlu vlastne diskusiu k tomu. Ďakujem pekne za vynikajúcu prácu, ale aj tak ďakujem pekne, Gerbrandy. Ďakujem pekne, predseda. No už keď hovoríme o prírode biodiverzite, členské štáty, Európska komisia, mnohí ďalší, sa začínal hrať na schovávačku. Už dlhé roky existujú vedecké štúdie o obrovských škodách z invazívnych druhov. Komisia o vlastných dokumentoch hovorí o 12 miliardách eur škôd. Ak v akýkoľvek inej oblasti by bola takáto situácia, tak by sa veľmi naliehavo konalo. Už invazívne cudzie druhy. Jeden z najväčších rizik našich zákonov o biodiverzite. Môže si vybrať, či už bude to zásadný problém, ktorý treba rozhodne riešiť, alebo budeme tváriť, že to nie je až taký zásadný problém, nebudeme počúvať vedu a neurobíme nič návrh komisie brať len 3% a 52 to je rovnaké ako nerobí vôbec nič. 3% alebo 52 za tisícov druhou je, ktoré zodpovedá za 12 miliard eur škôd. Čo pozrieme na našu stratégiu biodiverzity, naše záväzky znagoji, Sú dostatočné dôvody, aby sme to riešili. Takže ja sa teda pýtam Európskej komisie, prečo predkladáte tento mimoriadne slabý návrh 252. To neberiem veľmi vážne môžeme sa to snažiť zmeniť a keď naše stanovisko či členským štátom máme nejaké predstavy o tom, či členské štáty budú pre tento problém vážne, alebo zohľadnila to už Európska komisia a nesleduje vlastné vedecké rady, alebo sleduje len politické, už nerozme to ani líderstvo, ale smerovanie členských krajín. Mňa veľmi znepokojuje téma, kam sa to už môže dostať, pretože hneď na začiatku takýto slabý návrh, možno negatívne stanovisko viacerých členských štátov, bude ťažké niečo robiť. Je to nie len tých 12 miliard škôd, ale aj strata biodiverzity ja súhlasím s Pavlom, zoznam 52, kvôli ktorému treba bodovať. na no ďalšia vec, ktorú by som chcel dodať, je zaradiť tam prvok bezpečnosti. U nás v Holandsku máme obrovský problém s jedným druhom potkana, kriminál už hádzeno a proti tomu treba bojovať, tak aby sme zachránili Holandsko pred zaplavením. Viem, že niektorí kolegovia majú skúsenosti. veď sa týka potravín, sú rôzne problémy, že preto aj štáty, keď to začneme s nimi prerokovávať, Verte to vážne. No a nemyslíte si, že nikto sa o to nestará. Ideme len hrať s naskovávačkou. A budeme sa správať ako štrosy. No Dúfam, že sa nám podarí predložiť silnú správu. Pavel Poc vypracoval už návrh, ja tam pridám pár veci a dúfam, že sa nám podarí zaujať jasné stanovisko. Ďakujem pekne. A ako ďalší zo zelených, pán Demesmaker. Ďakujem pekne. Konečne Konečne je tu návrh a rokujeme o ňom v Európskom parlamente a ja explicitne musím podporiť predrečníkov. Naozaj čas tlačí. Musíme prísť s adekvátnym riešením tohto problému, ktorý je tu roky a výrazne ohrozuje biodiverzitu v Európe. Kolegyňa a kolegovia, vo flámskom parlamente aj lokálne som sa venoval dlhodobo tejto problematike a prítomnosť invazívnych druhov exponenciálne rastie. A štúdie sú také roztrieštené a nie sú vždy zacielené a tieto druhy samozrejme neberú do úvahy štátne hranice. A v tejto téme európska koordinácia môže znamenať tú pridanú hodnotu. Ja ako tieňový spravodajca pre zelených by som poďakoval pánovi Pocovi za jeho otvorený prístup. Dvakrát sme spolu rokovali a bolo to veľmi konštruktívne. Veľmi si cením váš konštruktívny prístup a ten určite povedie k najlepším možným výsledkom. Tiež oceňujem nasledujúce návrhy pána spravodajcu. Poprvé, zrušenie stropu druhov aj podľa nás je to absolútne náhodná vec. Nie je to vedecky podložiteľné. Potom článok 19. Tam sa navrhuje príliš dlhá lehota na revíziu tohto zoznamu. Ďalej možnosť, aby štáty mohli ísť ďalej ako to nariadenie. Ja si myslím, že zastupcovia Európskej komisie by mohli naznačiť, aké sú tu právnické možnosti a potom zapojenie vedeckých odborníkov v rámci vedeckého fóra, aj to by sme ocenili. A v niektorých bodoch by sme žiadali o upresnenie. Najväčšie obavy máme s pozmeňovacími návrhmi 4 a 24, kde je systém národných výnimiek a to by mohlo umožniť určité ad hoc akcie, čo by ale mohlo podkopať ten európsky prístup a mohlo by to byť aj problematické pri narušovaní trhu a tak ďalej. Takže v týchto bodoch zrejme predložím pozmeňovacie návrhy a síce pri riešení problematiky invazívnych druhov potrebujeme podporu verejnosti. Ľudia musia byť dostatočne informovaní a potom je tu aj dôležitá otázka zdravia zvierat. Tiež je potrebné zabezpečiť, aby systém kontrolných orgánov dobre fungoval a v koordinácii so štátnou správou jednotlivých členských štátov a tiež nesmieme zabúdať na financie. Teším sa na ďalšie rokovania a postup a aj na zajtrajší seminár. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne a teraz za ECR, Julie Garling. Ďakujem pekne. Áno. To už je vec. No a keď sa to stane, tak väčšinou to je tak, že komisia sa nedokázala sama na tom dohodnúť, na tom návrhu, no a v každom prípade, toto je ten prípad, pohľade na ich eh, návrh. Som sklamaná o ambicioznosťou, ale ďakujem pánovi Pocovi. ale tiež veľmi dobre spolupracovate so spravodajcom, ktorý chápe tú tému. No a pomocou jeho správy myslím, že môžeme prispieť k lepšiemu legislatívnemu aktu. Myslím, že väčšina politických skupín má spoločné stanovisko, ale samozrejme členské štáty rôzne spôsoby, ako to rieši, takže 12 je štátov, potom 8, ktorí majú 4 rôzne metodológie pre hodnotenie rizik. Ja nie som väčšinou, ja podporujem veľmi harmonizáciu, ale v tejto oblasti je veľmi dôležité, aby sme pracovali rovnakým spôsobom a snažili sa rovnaký cieľ. No a nož hľadiska invazívnych druhov, No to byť rezistencia no a potrebujeme jasné dôkazy. Takže aj ja podporujem spravodajcu No a tých 52. No a diskusie na rade podporujeme. Takže dúfam, že sa nám podarí rýchlo dohodnúť. No a sú vlastne s tým, že druhy, ktoré sa rodia v jednej časti Európy a sú nezvykne druhé, potrebovať nejakú osobitnú reguláciu. Myslím, že ďalšiu problematiku je treba kontrolovať a riadiť. Myslím, že sú tu ešte možné problémy týkajúce sa výnimiek. Nie, že by sme nepotrebovali mechanizmus výnimiek a mám stále obavy, že národné výnimky, tak ako ich navrhuje, navrhuje spravodajca, mohli by sme si stíte, že to nepodarí zaistiť nejaké protikontaminačné opatrenia, tak dôležité, aby fungovalo. No a na záver, ešte raz sa spomínam otázku geneticky modifikovaných druhov. Myslím, že by bolo ťažké a nesprávne, aby správa sa GMO sa tam neuvádzali, pretože majú vlastnú legislatívu. Bolo nesprávne zaoberať sa tým tu. A dnes sme videli, ako reagujú ľudia, veľmi žlutne reagujú na geneticky modifikované organizmy a bolo by zlé, ak by kvôli tomu táto téma meškala alebo bola nejak narušená. Takže ja budem určite hlasovať za to, aby to nebolo súčasťou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. ďalší. Dostal, ďalší dostal slovo Kartika Liotard. Ďakujem pekne. Rada by som poďakovala spravodajcovi Pocovi za jeho vynikajúcu prácu a tiež ďakujem aj za spoluprácu s tieňovými. Nemám už veľa čo dodať, pretože e, väčšina vecí tu už padla, tieňoví spravodajcovia už veľa vecí povedali, len by som špecifikovala. Úplne súhlasím s pánom spravodajcom, že treba zrušiť ten strop 50 rastlín, pokiaľ ide o tých 1200 až 1800 invazívnych druhov, nemôžete predsa stanoviť strop na 50 druhov. Bolo by to úplne v rozpore s preventívnym prístupom. Musíme ísť preventívne a nedávať tam nejaké druhy, ktoré treba vyhubiť, keď už je neskoro. Musíme sa postarať o to, aby sa tie druhy jednoducho do EÚ nedostali a potrebujeme chrániť našu biodiverzitu zároveň. Zároveň môžeme e, zabrániť aj výrazne utrpeniu zvierat a tu je druhá téma. Mm, veľmi mi je ľúto, e, že e, komisia nič nehovorí o pohode alebo blahobite zvierat, pretože v prípade týchto invazívnych druhov sme svedkami toho, že niektoré živočíšne druhy a sú v EÚ a teda aj niektoré invazívne druhy sú v EÚ. A čo teda urobíme, aby sme ich odstránili? A máme aj živočíšne druhy, ktoré sú e, v EÚ a keby sme ich mali likvidovať, tak e, treba sledovať taký ten najústretovejší spôsob a to usmrtenie, aby bolo až ten posledný spôsob, alebo eventuálne, aby to bolo čo najmenej bolestivé a problematické. GMO problematika, že by sa tu mala vylúčiť, no dobre, ale keď sa pozrieme na definíciu návrhu komisie, nebudem to tu teraz celé čítať, ale hovorí sa tam o cudzích invazívnych druhoch, ktoré by mohli ohroziť biodiverzitu ekosystému, ja si myslím, že je to veľmi dobre aplikovateľné na GMO a preto je čudné, že by sme ich chceli vylúčiť z textu. GMO rastliny môžu veľmi ľahko kontaminovať a vytlačať pôvodné kultúry a druhy a môžu takto narušiť biodiverzitu. Ja si myslím, že by sme GMO nemali z tohto návrhu vylúčovať. E, ešte krátko Súhlasím so spravodajcom, že ak niektoré členské štáty chcú postupovať striktnejšie, tak by mali mať takúto možnosť. A tiež si myslím, že je dôležité informovať verejnosť. To absolútne zdieľam názor kolegu Zelených. Pán Bánky. Ďakujem pekne, predseda. Je tu veľmi dôležité, dôležité otázky. Ide o skutočne dôležitú vec. Existujú rôzne rastliny, ktoré spôsobujú alergie v rôznych členských štátoch. Tieto sú veľmi rozšírené, mimo iného aj v Maďarsku. No a mm, tento problém to je taký, že síce sa konštatuje, konštatuje že škody ktoré tieto druhy spôsobujú, dosahujú výšku 12 miliard. Maďarsku tie škody, ktoré spôsobila Ambrozia, tiež 10 tisíc eur. A to je len jeden druh. Tie krajiny, ktoré sa nachádzajú na vonkajších hraniciach EÚ, sú v ťažšej situácii ako ostatné. Aj keď vytvoríme niektoré tvrdí, ako treba postupovať, treba, treba tiež vidieť, že e, štáty na okraji EU sú v, e, v horšej situácii, pretože sú vystavené vysokému riziku, čo sa týka invazívnych druhov tak si myslím, že by bolo dobré, aby sme mali spoločnú stratégiu, spoločný mechanizmus, no ale v rámci spoločnej stratégii treba zohľadňovať aj jednotlivé štáty. No a dôležité, pretože keď na úrovni EÚ chceme zaviesť spoločnú stratégiu, čo sa týka týchto druhov. A keď chceme postupovať proti rôznym alergiám a tak ďalej, ktoré spôsobujú tieto druhy a obmedziť škody, tak treba konať spoločne, ale treba na to uvoľniť aj príslušné prostriedky. a Tým prispieť k riešeniu problémov jednotlivých členských krajín. České štáty sú vystavené rôznym, rôznom rozsahu týmto škodám. No a Pierre Gučila dostane slovo generálna riaditeľka z komisie, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Ja by som chcela poďakovať za všetky príspevky a dovolte mi poďakovať spravodajcovi Pavlovi Pocovi za jeho dôkladnú prácu, vynikajúcu prácu, ktorú vedol k nášmu návrhu. Ja by som chcela tiež poďakovať všetkým, za odhodlanie, ktoré dnes vidíme na dosiahnutie v prvom čítaní a snahách finalizovať toto nariadenie do konca tohto mandátu parlamentu. Toto je ešte o to dôležitejšie, tak ako viacerí povedali, tak problém je skutočne obav všetkých členských štátoch. Teraz dovolte mi viesť dôvodenie nášho návrhu a to dúfam, že tiež osvetlí ktoré sien a problémov, ktoré vyvolávajú istú kritiku alebo znepokojenie celých poslancov Európskeho parlamentu. My sme sa zaoberali subsidiaritou, treba zasiahnuť na európskej úrovni, tak aby a keď prinieslo pridanú hodnotu všetkým štátom, no a to môže byť zase občanskej štajín, bude to lepšie, aby mali konať členské štáty. Takže toto je prečo napríklad to navrhli, pretože komisia navrhla a teda zákonodárcovia rozhodnú. My sme navrhli to, aby sa riešili len druhy, ktoré sa týkajú e, všeobecného, všeobecných obáv EÚ a navrhli sme navrhli, aby sme riešili druhy, ktoré sú invazívne pre EÚ. Samozrejme, že sú tu aj druhy, ktoré sú už riešení na úrovni e, členských štátov EÚ a sú tu druhy, ktoré pre niektoré členské krajiny majú regionálne dopady. Mysleli sme si, že v prvom rade by bolo veľmi dôležité riešiť tie druhy, ktoré sú dosahu celoeurópskeho a nechať na členských krajinách eh, v rozsahu vnútorného trhu a jeho pravidel, aby riešili a išli ďalej ako im to umožňuje e, environmentálna legislatíva, pre druhy národného dopadu. Ak sa mám vrátiť k niekoľkým otázkam, ktoré boli spomenuté. Pokiaľ ide o hranicu týchto 50 druhov. Nuž tak to je jeden z prvkov, ktorý momentálne e, e, sa stretol s jednomyselnou reakciou na úrovni členských krajín a parlamentu. Na e, rade e, Envy sme mali e, diskusiu v piatok a snáď na, s výnimkou jedného či dvoch členov všetky členské krajiny um, išli rovnakým smerom ako ten, ktorý ste boli spomenuli vy. Myslím si, že je toto iniciatíva, ktorú my ako komisia musíme hlbšie skúmať a vypočuť si vaše názory i názory členských krajín. Prečo sme navrhli takú obmedzenú hornú hranicu? Pán Gebrandy sa pýtal naše, na našu logiku v tejto veci. Naša logika v tejto veci bola nezaťažiť a príliš. E, naša logika bola zabezpečiť, aby v prvom rade sme e, prácu e, rozbehli a to solidným a vedecky dobre podloženým spôsobom. Z tohoto dôvodu sme navrhli takúto hranicu, Avšak komentáre z členských krajín i od vás dnes sme si vypočuli a so všetkými vami budeme hľadať riešenie pre všeobecne priateľné. Rada by som tiež pohovorila o otázke geneticky modifikovaných organizmov. To je otázka veľmi vážna je to otázka, ktorá zaujíma všetkých e, zákonodarcov v EÚ i tiež európskych občanov. Každý má na geneticky modifikované organizmy názor a keďže je to vec vážna, myslíme si, že treba ju riešiť horizontálnym spôsobom. A takýto technický typ legislatívy nie je správnym miestom na spory o GMO. A myslím si, že aspoň ja za mňa môžem povedať, že svojim e, kolegom budem vždy radiť, aby sme sa držali tohto názoru, aby GMO neboli prednostne riešené v tejto legislatíve. Pokiaľ ide o potrebu zapojiť všetkých zúčastnených a verejnosť i občanov, teda do tohto procesu nuž, tak sme v podstate použili špecifika, ktoré sme odvodili z Arhuskejho dohovoru, aby sme zabezpečili informovanosť verejnosti, jej účasť pri rozhodovaní máme legislatívu ad hoc na úrovni EÚ, ktorá transponuje Arhusky dohovor a myslím si, že naozaj potrebujeme zabezpečiť, aby verejnosť bola e, príslušne zapojená do riešenia problematiky invazívnych cudzích e, druhov. Pokiaľ ide o otázku e, výnimiek, Nuž, tak je tu viacero žiadostí o výnimky z rôznych pohľadov. My sme navrhli, aby sa, sme sa pozerali na posúdenia rizík, ktoré budú základom navrhovania toho či na oného druhu, aby sa dostal na zoznam. Posudzovanie rizík bude musieť sohľadniť e, vedecký význam, škôd, skutočnosť, že daný druh je v EÚ cudzí, ale nielen, že je cudzí, ale tiež vytvára škody. A tiež sa treba pozerať na proporčnosť e, odstraňovania tohoto druhu versus komerčné záujmy, ktoré už boli potvrdené na úrovni EÚ. Toto je prvok, kde sme veľmi pozorne čakali, než sme sa pozreli na znenie v tomto posudzovaní kritéria, pretože plne uznávame, že určité druhy, ktoré sú de facto invazívne a cudzie, každopádne sú v obmedzených prostrediach, uzavrete v tom či onom členskom štáte a majú veľký ekonomický význam a že z tohoto dôvodu posudzovanie rizík musí zvažovať tiež ekonomický význam týchto druhov, tak aby sme mohli vyvážiť oba druhy, oba prvky, treba sa pozerať i na ochranu biodiverzity. Avšak nemôžeme jednoducho pozerať sa na biodiverzitu bez e, zohľadnenia trvalého udržateľného rastu a preto treba uvažovať i o ekonomických a pracovných e, dopadoch tejto problematiky. Ďalej e, e, druhy, ktoré sú pôvodom z jednej či inej členskej krajiny a v inej zasa nie. E, a ďalej regionálne hľadisko. Nuž tak, o tom som už bola hovorila, že my si myslíme, že toto by malo byť ponechané e, subsidiarite. Snáď som nehovorila dlho, domnievam sa, pán predseda. Sme k dispozícii e, spravodajcovi, a všetkým ďalším členom tohoto výboru, ak chceme vec ďalej riešiť a s vami budeme úzko spolupracovať a tešíme sa na pokračovanie tejto práce. Ďakujem. Ďakujeme. Dnes máme len pondelok, a tak to naozaj znie napínavo. Teraz na záver Pavel Pok, ako, Poc ako spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Zdá sa, že najprv e, chcem všetkým poďakovať za veľkú podporu. Vážim si ju a viete, je mi cťou e, s vami spolupracovať. Zo pár poznámok k obavám, ktoré sa tu e, vyslovili k geneticky modifikovaným organizmom. Nuž no očividne som sa dotkol veľmi citlivého problému aká, aké to prekvapenie, že uvedomujem si to a viem, že to súvisí, alebo že je to nevyhnutná otázka súvisujúca s touto problematikou. Vážim si, že EPP e, e pani Sommer, e, odborníčka na polnohospodárstvo, mi veľmi pomohla v tejto problematike. Som otvorený diskusiám o tejto téme s vami Pokiaľ ide o výnimky, áno, ale všetky tie e, e výnimky nechcú z, zmierňovať návrh komisie. Pochopte prosím moje stanovisko k 20-ročným rokovaním s lokálnymi vládami je také, že prvou podmienkou na úspech v boji proti týmto druhom je a, e, zhoda a všetky tieto výnimky sú navrhnuté, aby sa takáto zhoda v budúcnosti v členských krajinách zosilnila, z, teda zhoda s navrhovanou legislatívou. A to je dôležité pre budúcnosť návrhu. Pokiaľ ide o stanovisko členských krajín, prekvapilo ma, že táto otázka sa diskutovala s množstvom členských krajín. Ako vieme, je tu podpora a dúfam, že môžeme dosiahnuť dobrú mieru e, zhody s členskými krajinami. Pánu Gebrandimu e, ďakujem za veľmi, veľmi plodnú poznámku o bezpečnostných otázkach. Verím, že to bude e, možné opatrne zapracovať. A posledná poznámka k týmto druhom ktoré sú pôvodom v niektorých častiach a v iných častiach EÚ sú invazívne. Nuž, môžeme samozrejme diskutovať a rokovať s komisiou o tomto. Tieto rokovania a diskusie musia vychádzať z otázky, ako budeme e, riešiť jednotlivé a invazívne druhy. Potom, čo zodpovieme tieto E, otázky budeme môcť diskutovať o tom, či je toto otázka subsidiarity alebo otázka skutočnej e, problematiky celoeurópskej. Všetkým vám chcem poďakovať a zajtra vás chcem pozvať na diskusie o invazívnych druhoch. To je všetko. Ďakujeme Pavlovi Pocovi za prácu a angažovanosť v tejto otázke. A lehota ešte e, pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 8. január 2014 o 12. V januári prebehne i diskusia a vo výbore Envy 12. až 13. februára zahlasujeme k tejto otázke a v pléne to bude v marci či apríli 2014. Ďalej pokračujeme bodom 12. Tu zastupuje e, pán kolega Zeber s pani správodajkyňou Antonesku. Richard, máš slovo. Vážení kolegovia, e, ďakujem pán, e, pani kolegyňa Antonesku tu nie je, ja ju chcem e, nahradiť a budem ju zastupovať, ale keďže neviem až tak dobre rumúnsky, budem e, čítať jej tek, e, text v angličtine. Kolegovia, a show pokračuje. Budem pokračovať v angličtine. Myslím, že to teda bude jednoduchšie. Pani kolegyňa tu dnes nemôže s nami byť a preto ma poprosila, aby som ju zastúpil. V roku 2010 Elena predložila nový návrh v oblasti psychoaktívnych látok. O tejto otázke sme už viackrát hovorili. Hovorilo sa o tých dopadoch, ktoré môžu mať tieto látky na ľudské zdravie a ona už hovorí o konkrétnych opatreniach, ktoré by sa mali prijať. Nové psychoaktívne látky sú to prírodné alebo syntetické látky, ktoré, sa kon, ktoré môžu konzumovať aj ľudia a môžu mať negatívny dopad na nervový systém a môžu vyvolávať rôzne psychické poruchy. Za posledné roky v členských štátoch sme zaznamenali nárast počtu takýchto psychoaktívnych látok a to súvisí aj s drogovou závislosťou a od roku 1997 vzniklo asi 290 e, nových e, psychoaktívnych látok, takže hovoríme o obrovskom náraste. 80 týchto látok sa našlo alebo zaznamenalo vo viacej ako jednom členskom štáte. Hovoríme tiež o látkach, ktoré v súčasnosti ešte neboli dobre preskúmané a vyrábajú sa za veľmi nízkych výrobných, pri veľmi nízkych výrobných nákladoch môžu byť zdravotne rizikové a niektoré môžu viesť až k umrťu. Tieto produkty sa k spotrebiteľom často dostávajú bez dobrej, správnej etikety, často sa predávajú na čiernom trhu a vôbec nie sú nejakým spôsobom kontrolované. Hovoríme o systéme, ktorý by mal zabezpečiť čo najrychlejšiu výmenu informácií o týchto látkach, ktoré sa objavujú na trhu a informácie by mali hovoriť aj o priemyselnom, ale aj o individuálnom užívaní a používaní týchto látok. Ide hlavne o to, aby boli dostatočné informácie o ich nebezpečnosti. A tu dochádza k nahradeniu nariadenia 2535 SVV a ide o to, aby sme lepšie reagovali na rýchlo narastajúci trh s psychoaktívnymi látkami. Vieme, že toto rozhodnutie e, toto rozhodnutie 387 z roku 2005 je dobré, ale nie je dostačujúce. Neobsahuje okrem iného aj dôležité nástroje pre boj s proti tomuto nelegálnemu obchodu. Všetci vieme, že ide o látky, ktoré predstavujú e, skutočne zásadné nebezpečenstvo pre e, ľudské zdravie. E, dopadové analýzy sa čoskoro dokončia a potom budeme môcť hovoriť aj o konkrétnych opatreniach, ale ak sa nezavedú jasné obmedzenia tak môžeme rátať na, s naozaj veľmi negatívnymi dopadmi na ľudské zdravie. A teda je potrebné túto oblasť kontrolovať tak, aby tieto látky sa predávali a dostávali do rúk len tým, ktorým sú naozaj určené, teda pre priemyselné využitie alebo na vedecký výskum. Nové psychoaktívne látky, ktoré sú naozaj veľkým nebezpečenstvom, musia byť jasne upravované, musia byť e, reštriktívne upravované a mali by sa využívať skutočne len v špecifických e, podmienkach, napríklad pre priemysel alebo pre vedecký výskum. a musia byť vydané jasné zákonné pravidlá, ktoré budú upravovať. Hm, a teda tieto nové, e, nová legislatíva by malo nahradiť aj to nariadenie rady a Joanin návrh hovorí aj o nových prvkoch v oblasti kompetencií nášho výboru MV. Vďaka niektorým pozmeňovacím návrhom autorka hovorí o takých opatreniach mm, agentúry ECHA a ďalších, e, z ktorých sa teda sústraďujú na zhromažďovanie informácií o týchto psychoaktívnych látkach a zároveň vyzýva komisiu, aby sa zaoberala kontraindikáciami, ktoré spôsobujú tieto látky a v tom momente, keď tieto nové látky môžu predstavovať nebezpečenstvo. Pokiaľ ide o výmenu informácií, to je bod 5 návrhu, autorka si myslí, že sa treba zamerať na kontaktné miesta, na Europol, MECDDA. A súhra týchto organizácií by mala umožniť lepšiu identifikáciu týchto látok alebo ich zmesí a malo by dochádzať aj k lepšej informácii, výmene informácií o týchto látkach aj o tom, aby sme obmedzili teda ich konzumáciu. Musí sa robiť monitoring, vedecký výskum týchto látok ale spravodajkyňa si myslí, že si treba uvedomiť, že náraz týchto psychoaktívnych látok je jasným nebezpečenstvom a preto členské štáty musia urobiť všetko preto, aby mali dostatočné a účinné preventívne programy a aby znížili rizika, ktoré tieto látky predstavujú u tých látok, kde to nebezpečenstvo nie je také vysoké alebo riziko je nižšie, tak tu je treba aj tak byť veľmi opatrný. Ako si vlastne môžeme byť istí, že to riziko je u určitej látky nízke. Ona si myslí, že to vyhodnotenie musí byť veľmi precízne. Treba brať do úvahy všetky prvky, všetky kritériá v súvislosti s kontraindikáciami alebo v eventuálne, že by sa tieto látky brali v kombinácii s inými. Preto treba byť e, veľmi opatrný a záverom zdôrazňuje, že víta návrh tohto nového textu. Všetci vieme, že nové psychoaktívne látky a ich konzumácia predstavuje pre všetkých veľké nebezpečenstvo a preto treba na to reagovať veľmi konkrétnymi opatreniami. Teší sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami ako ďalšími, ako aj s pánom Protaševičom z výboru LIBE. Ďakujem, hovorí pán predseda. Jeden tieňový je prítomný a má neobmedzený rečnícky čas. Ďakujem pekne, pán predseda. Kontrolovať produkciu a predaj tohto druhu látok je potrebné. Je potrebné tiež znižovať ich riziko a potrebujeme na to samozrejme legálny rámec. Ale nie všetky fenomény takto vyriešime. Tie reštrikčné opatrenia v prípade tých najrozšírenejších drog, ako môže byť kanabis, Tieto opatrenia, ktoré sa aplikujú, tak nie sú postačujúce pre tie nové psychoaktívne látky, ktoré sú náhradami tých pôvodných. Videli sme, že e, v období rokov 2009 až 2012 je 167 nových takýchto látok, 251 v roku 2012. Takže ten náraz je obrovský. Centrum EMCDDA objavilo oveľa viacej takýchto látok a tie sa istým spôsobom vymýkajú kontrole policajných e, orgánov a kompetentných e, zložiek. Vidíme, že tieto psychoaktívne látky, teda tých 250, ktoré nie sú pod kontrolou len veľmi malá časť e, e, je upravovaná nejakým spôsobom. Treba poukázať na nebezpečenstvo týchto látok. Treba vychádzať samozrejme z vedeckých štúdí, to je všetko dôležité. Ale najlepší systém e, včasnej, včasného varovania nebude stačiť, pretože takéto látky budú stále vznikať a budú stále sa predávať a nebude to celé pod kontrolou. A všetky novovznikajúce látky e, sa nebudú chápať ako nebezpečné a to bude závisieť aj od nášho systému. A preto musíme nájsť taký spôsob a také postupy, aby sme jasne poukázali na to, že tieto látky sú a Musíme sa snažiť aj zmeniť spôsob ich konzumácie. Vieme, že za posledné roky e, tieto spôsoby konzumácie sa zmenili, vyvíjajú sa. Konzumenti, zdá sa, e, že samozrejme hľadajú také látky, ktoré sú prístupnejšie na trhu, a tie látky, ktorých riziko ešte nie je vyhodnotené, tak tie sú veľmi nebezpečné pre verejné zdravie. Nezabúdajme aj na tie zmeny spotrebiteľských návykov a preto musíme nájsť nové spôsoby kontroly a nové spôsoby sledovania systému verejného zdravia Potrebujeme mať kontroly in situ, potrebujeme lepšie informácie pre spotrebiteľov, treba legislatívne upraviť situáciu a to upraviť aj aktuálnu legislatívu v oblasti konzumu a spotreby týchto látok. Pokiaľ ide o ten novozelandský model, tak ten sa vôbec nespomína, ale je to systém, kde kompetentné orgány sú v kontakte s konzumentmi aj s výrobcami. Myslíme si, že by bolo možné zrevidovať a zanalizovať možnosti, ako bojovať proti e, tomu nebezpečnému fenoménu psychotropných látok, aj keby sme si nevybrali ten novozelandský systém. Myslím si, že Európska komisia prípade marihuany už ide podobným systémom, sú tu rôzne alternatívy a teda sú tu aj náhrady, nejde len o kriminalizáciu. A pretože Spotrebiteli alebo konzumenti maruhány, ak budú súdení e, trestným poriadkom, aj to môže prinášať negatívne dôsledky. Teda je tu príležitosť na to, aby sme vyhodnotili alternatívne modely našej politiky prístupu k týmto látko, látkam. Treba samozrejme brať do úvahy aj náklady, treba vychádzať z vedeckých údajov. Opakujem, treba chrániť verejné zdravie v prospech blahobytu našich ľudí. Samozrejme, kampanie, informácie a tak ďalej. To je dôležitá časť našej práce, ale aj spolupráca s centrom EMCDDA. Nemali by sme pristupovať len tým smerom, že to budeme označovať ako za ilegálnu táto spotrebu, ale musíme nájsť aj alternatívne riešenia. Ďakujem. A teraz Európska komisia. Thank you very much, uh, Mr. Chair. Um, let me start by... Ďakujem, pán predseda. Na úvod by som poďakovala pánovi Antonesku za veľmi konštruktívny návrh tohto, alebo pani Antonesku. My vítame tú skutočnosť, že spravodajkyňa zdieľa naše obavy, pokiaľ ide o výzvy, ktoré tieto nové psychoaktívne látky predstavujú. Teší nás, že e, zdieľa náš názor v tom, že nový výskyt a rýchle šírenie týchto látok na trhu EÚ je problémom, ktorý treba v rámci EÚ vyriešiť, pretože je to naozaj celoevropský problém. Pokiaľ ide o tie uvedené čísla v správe, v Európe je čím ďalej tým viacej týchto látok, viacej ako 70 minulý rok Minimálne rovnaký počet sa objaví aj tento rok a 300 nových psychoaktívnych látok sa objavilo za posledných pár rokov a naďalej existujú a fungujú na vnútornom trhu, takže v súčasnosti je na trhu viacej nových psychoaktívnych látok než ilegálnych drog, pretože tých ilegálnych je len 234 podľa dohovoru OSN. A tu je jasný problém a rozsah neustále, teda veľkosť tohto problému narastá a je to celoevropský problém, pretože vnútorný trh umožňuje týmto látkam cestovať a ako sa hovorilo, 80 z týchto látok sa ponúka viacej ako v jednom členskom štáte. Vítame skutočnosť, že spravodajkyňa súhlasí s nami v tom, že treba zosilniť reakciu EÚ na problém týchto nových látok a to je aj cieľom navrhovaného nariadenia. Pripravujeme posilnenú reakciu a to počnúc výmenou informácií medzi štátmi, hodnotením rizik jednotlivých látok a celou širokou škálou opatrení, ktoré môžeme zaviesť na riešenie týchto problémov. Tento návrh nariadenia má za cieľ poskytnúť efektívnejšie a inteligentnejší spôsob riešenia tohto problému, aby sme mohli zareagovať rýchlejšie, vhodnejšie a diferencovanejšie. A to na základe miery riziky, rizika toho konkrétneho materiálu či látky. Takže oceňujeme, že správa pani Antonesku je veľmi konštruktívna a podľa nášho názoru ide správnym smerom snaží sa pozitívne posilniť e, ten aspekt verejného zdravia a ponecháva logiku návrhu Európskej komisie. A sme teda presvedčení, že spravodajkyňa, aj tieňovi, aj celý tento výbor zohrajú veľmi pozitívnu úlohu pri posilnení tohto návrhu a aspektov verejného zdravia a neostáva mi nič, len súhlasiť s predrečníkom v tom zmysle, že legislatíva je veľmi dôležitá v boji proti týmto novým psychoaktívnym látkam, ale tiež treba investovať viacej do prevencie, do liečby, do informovanosti, aby ľudia vedeli, aké rizika tieto látky predstavujú. A musíme tiež aj vymeniať, vymieňať si medzi sebou tie osvedčené praktiky. Ďakujem. Sme takmer na konci rozpravy k tomuto bodu. Zástupca spravodajky neodchádza. tak asi ideme na ďalší bod. Je to tak? Dobre, takže tento bod sme skončili.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 koch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu droga, tak znie oficiálny názov tohto právneho predpisu, o ktorom vám, vás chcem informovať. Problematika boja proti novým psychoaktívnym látkam je veľkou výzvou minulých rokov boji proti drogám v EÚ. Nové látky sú e, nieraz čoraz častejšie než legálne látky v obehu. Aj tak sú pre zdravie občanov EÚ, hlavne pre mladých ľudí, veľkou, veľkou, veľkým nebezpečenstvom. Oni sú veľkou časťou e, tých uh, užívateľov. Vidíme tu veľa, uj, veľkú mieru újmy na zdraví a dokonca úmrtí. Vzhľadom na riziko toho, že obchodovanie s takýmito látkami v rámci Schengenu e, je veľké aj vzhľadom na to, že je tu, fe, sú tu fenomény mimo EÚ, už tak sú potrebné e, nové právne e, obmedzenia, pretože trh je tu veľmi flexibilný. Hneď keď sa niečo zakáže, tak trh je hneď v stave vytvoriť novú látku, ktorá jednoducho používa inú chemickú e, chemické zloženie. Preto je tá zmena dôležitá. Návrh obsahuje rozšírenie právneho rámca a tiež zavedenie, nový, zavedenie nových inštancií Takisto sú dôležité nebezpečenstva pre, pre, nebezpe, pre e, takisto je dôležité zohľadniť nebezpečenstvo pre spoločnosť. Pojem drog sa teda doplňuje o nové psychoaktívne látky. Ja tu mám pozmenujúci návrh, podľa mňa by definícia by mala obsahovať aj e, zmesy, zmesy látok. A to v rôznych kombináciách. Potom totiž účinok týchto látok možno zmeniť. Navzájom sa môžu obmedzovať, ale tiež organizmus. Inak ovplyvňovať tie zmesy. Sú tu veľmi, teda to je veľmi dôležitá zmena v toho návrhu. Súhrne môžem povedať, že návrh e, rozšírenia tohto rámca, rámcového rozhodnutia o znakoch skutkových podstát, že tento návrh treba podporiť, pretože nové psychoaktívne látky sú pre e, zdravie e, EU, občanov EÚ nebezpečenstve a preto sa musia zachytiť i v trestnom práve do 7. januára o 17. môžete podávať pozmenujúce návrhy. Teraz pán Chryzogolos hovorí pán predsedajúci. Herr Chryzogolos? Ευχαριστώ πολύ kýrie Πρόεδρε σε συνέχεια και τις προηγούμενες. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že tu treba povedať, že boj v oblasti e, omamných látok proti ním v minulých rokoch jednoducho neúspel. Ani dopyt, ani ponuka neboli obmedzené, ale škody na spoločnosti sú stále hmatateľné. E, Komisia tu e, zadala ďalšie riešenie. Stále sú v obehu čoraz početnejšie látky, ktoré nepodliehajú žiadnej kontrole. Represívne a sankčné opatrenia viedli skôr k škodám. To naznačujú najnovšie medzinárodné štúdie, ktoré e, sledujú E, náklady postihovania spotrebiteľov, ale z týchto štúdí tiež vyplýva, že boj proti, medzi, proti ilegálnym e, drogám vedie k čoraz väčším e, škodám a je tu nárast obetí. Treba, teda zákony sa ťažko presadzujú. Spotrebitelia tí problematicky E, spotrebitelia, ich, ich, ich počet stúpa, tiež výroba látok, aj zisky e, organizovaného zločinu. Vzhľadom na štúdiu OSN, počet e, závislých očopitne pri viacnásobných závislostiach vedie k rozširovaniu vírusu HIV. Od roku 2011 viac ako 300 miliónov rôznych spotrebiteľov e, rôznych nelegálnych drog boli zaznamenaní. To je nárast o 18 voči roku 2008. Nemožno vychádzať z toho, že všetci títo ľudia sú zločincami. Potrebujeme kontrolný systém, ktorý sa menej opiera e, o kontrolu. Máme 80 kontroly policie, len 20 sa Eh, investuje do terapie. Potrebujeme viac prostriedkov na terapie. Keď sa pozrieme na to, že 400 miliard eur ročne sa vydá. V Grécku existuje dramatický nástup prenosu vírusu HIV. Súvisí to i s, nezamestnanosťou eh, aj e, ľahšou prístupnosťou e, drog, napríklad šiša. Potrebujeme preventívne opatrenia a terapie. terapie. Je tu veľa opatrení, o čoraz viac látok, ktoré nepodliehajú kontrole. Keď si predstavíme, že 25 európskych občanov, asi 85 e, miliónov ľudí používa nelegálne látky, musíme sa snažiť e, efektívnymi prostriedkami bojovať proti ich závislosti od týchto látok. 50 rokov po tom, čo Spojené štáty boj, e, proti, začali boj proti týmto e, omamným látkam, musíme vyvodiť závery. Zákos a kontrola proti problému nepôsobia. Oveľa viac je tomu tak, že sa tým obahacuje mafia a občania a verejné zdravie e, trpia. Existuje čoraz viac závislých, ktorí využijú nové e, psychoaktívne látky. Zákazy tu nepomáhajú, preto e, sa podporujú len nelegálne činnosti a to je zase proti základným právam spotrebiteľov. Európsky parlament v roku 2000 prijal správu Katania 2011, no a ide tam o spoločnú európsku politiku, no a teraz sa musíme opätovne vážne pokračovať za realizáciou týchto odporúčaní na celosvetovej úrovni je obchod s drogami veľkou hrozbou, no a vedecké štúdie potvrdzujú, že nie je možné zákazmi tento obchod zastavíte, školy sa čoraz zväčšujú a to ukazujú aj vedecké údaje, ktoré na národnej a medzinárodnej úrovni sa zhromažďujú v USA. konštatovaný silný prúd z iných krajín, z výrobných krajín, hlavne čo sa týka kanabisu. No a USA čoraz viac cieľom týchto prúdov no aj v Európe čoraz viac krajín stáva krajinami transferu alebo cieľovými krajinami. Tam existujú iné krajiny ako napríklad Portugalsko, Švajčiarsko alebo Holandsko, kde sú alternatívne kontrolné modely, tie výsledky sú lepšie. Myslím, že od politiky represálie musíme, tuto musíme zmeniť, treba hľadať alternatívne metódy, pravidlá, aby sme dokázali zabrániť škodám, e, obchod obmedziť a nie len trestať a správdať e, spotrebiteľov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kartika Liotard dostáva teraz slovo. Ďakujem pekne, ja si ten návrh musím ešte dobre preštudovať. Ja som väčšinou proti trestným právnym opatreniam EÚ, ale ešte si to musím presne prečítať. Ďakujem pekne. A na záver ešte Rebecca Taylor. Pani Taylor. Uh, thank you, Chair. I'm speaking on... Ďakujem, hovorím v mene kolegyne Antonie Parvanovej, ktorá bohužiaľ dnes nemohla prísť. Vážený spravodajca a tieňový spravodajcovia, pani Parvanová Vicela, A eh, poďakovať za návrh a stanoviska. A, a treba lepšiť a aktualizovať eh, tento návrh, ktorým ochráni verejné zdravie. Pani Parvanová vníta, vníma smernicu spolu s návrhom eh, na reguláciu nových psychoaktívnych látok. A myslím, že existujúci rámec neexistuje, nereaguje na súčasné témy. Napríklad potrebujeme eh, aktualizovať rôzne definície, No a odhady sú také, že nelegálny obchod prináša 70 miliárd každoročne zisku pre mm, zločincov. Európska únia snaží podnikať kroky. Chce zdôrazniť, že organizovaný zločin má takýto zisk, no a preto by sme mali mať je dôležité prekladať legislatívu, ale tiež tie detské dôkazy postupinu no a pani Parvanová sa teší na ďalšiu spoluprácu v ďalšom vypracovaní tohto návrhu hlavne oblasti verejného zdravia a rozjeb pre zdravie. Ďakujem. Ďakujem pekne. A na záver ešte komisia. Ak chcete, stručne. Nie, no, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Dovolte mi na úvod poďakovať pravdacovi pánovi Sonikovi za veľmi konštruktívny návrh správy o smernice, ktorá mení um, smernicu o nových psychoaktívnych látkach. Cieľom návrhu certain new psychoactive substances, the most harmful new psychoactive substances to be addressed by criminal law is... No a takže návrh obsahuje závažné rizika nových psychoaktívnych látok anci definícii droga, aby riešili rovnakými stavňami ako nelegálne drogy. Vítame fakt, že pán Sonik eh, zdieľa náš názor. Že tie naj, najvážnejšie látky alebo najtežšie látky treba riešiť trestnoprávnymi mm, opatreniami. Myslím, že návrhy, ktoré predložil pán Sonik, ktoré sa týkajú potreby obecne niektoré ustanovenia o navrhovanej smernici a napríklad že ďalšie dôraz na nové zmesy psychoaktívnych látok sú veľmi užitočné a konštruktívne. My sa tešíme na spoluprácu s výborom pri posilnení tohto návrhu smernice. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcel by ešte spravodať sa niečo na záver povedať. Ja by som chcel poďakovať komisii aj mojim kolegyňam a kolegom. No a gréckomu kolegovi som rád povedal, pred 4 rokmi mali problém konfrontácie s psychoaktívnymi látkami, ktoré konzumovala predovšetkým mládež No a preto sme sa rozhodli čo najrýchlejšie pokračovať v práci na tieto smernice. My sme chceli hlavne zmesi týchto látok na nariadení zahrnúť. Ďakujem. Takže lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 7.1. o 17.00 a my na výbore budeme hlasovať 31. Ďalej pokračujeme bodom 14. Výmena názorov o klonovaní zvierat a to je založené na otázke na ústne zodpovedanie a uznesenie, ktoré sme k tomu prijali. No a ma odberen ako prvá, ďakujem pekne. To je veľmi vhodné, pretože ja som proti klonovaniu a preto by som hneď prešla na zasadnutie e, koordinátor na výbore pre právne veci a musím tam sa pretože som proti klonovaniu. No už vidím, že som nosili Korin Lepáš. Tu ešte kolegyňa zo zelených. Je to známy príbeh. Všetci pamätáme tie diskusia o moderných potravinách alebo novodobých potravinách, pretože komisia nič nepovedala ku klonovaniu, ale prislúbila, že jedného dňa predloží nejaký legislatívny návrh. Na tento návrh ešte stále čakáme. Počas rokozvaní a označovaní hovedzieho mesa pani Okony sme viackrát povedali, že chceme prísľub, kedy taký návrh bude predložený tá otázka na ústne zodpovedanie, ktorú tu máme, k obsahu. Komisia sa tým nič neposkytla. V kuloároch sa je veľa obiet už pri označovaní hovedzieho mesa. Boli vlastne výpovede k tomu. Už pred viac rokom to zastavilo. No a ministerstvo polnohospodárstva USA na svojej internetovej stránke zverejnila, že v, eh, nikto sa nemusí báť, že eh, by sme zakázali klonovanie. No a je to otázka na ústne zodpovedanie. Sa pýtame komisie, či nám môže povedať, čo zamene zamýšľajú urobiť, čo predložia a čo robili v minulosti. Nejaké vyhodnotenie dopadov, prečo ste to nezverejnili. Aký je váš postoj k záväznému označovaniu, minimálne označovania potomkov klonovaných zvierat a čo momentálne, o čom sa na, diskutuje na komisii, pretože kolega de Gucht, obchodný komisár, má iný, iný, iný názor, ako napríklad komisárka pre ochranu spotrebiteľa. To je pochopiteľné, No a nás by tiež zaujímalo, či sa komisia zaviaže, či v rámci rokovaní o podnej dohode sa k tomu niečo povie. No a tak sme sa dopočuli, že Európska komisia budúci týždeň, na tento týždeň, niečo predloží. Zane sa ako komisii, vidím tu pána Pudeleho s kolegami. No a ak to tak je, že niečo predložíte, Mám k tomu dve poznámky. Žiadame to už veľmi dlho. Nebolo by to zdvorilé a slušné, skutočne banálnej zdvorilosti, aby nás komisia o tom informovala. No a ja myslím, že je pravda to, čo je pravda, že komisia by chceli ešte pred Vianocami niečo prijať, pretože by inak by nás o tom informovali. Ak to tak je, tak ja tu mám možno návrh a veľmi zaujímavo, to nie je napísané nič, čo by bolo nejaké zaujímavé. návrhu komisie sú tu dva návrhy. Je to návrh smernice klonovaní zvierat no a ďalej marketing. Nie je tam uvedené nič, alebo vôbec nič o tom tu uvedené v článku 3, čo je zakázané v členských krajinách, totiž klonovanie zvierat a marketing klonovaných zvierat a no embryí. Nič tu nie je o ďalších generáciách. O tom nič. Tam nie je teda. Teraz sa uvádzanie na trh alebo marketing potravín sklonovaných zvierat. No. Článku 3. Prečítam to. Členské štáty musia zaistiť, že potraviny z živočišných klonov nebudú uvádzané na trh. Bodka. A členské štáty tiež zaistia, že že potraviny dovážené z krajín, kde a potraviny z klonov zvierat sú povolené, že budú dovážené za podmienok podľa článku 4841 nariadenia a tak ďalej. No a to znamená, že poprvé každý, kto v USA, Číne vo Indie chce klonovať a ide to legálne, môže doviesť meso do EÚ. A po druhé, musí to byť ani označené úplne povedané, je mi to ľúto. Ak niečo z týchto textov zodpovedá pravde, je to škandál a drzosť. A jednoducho nechápete, že ak chcete Američanom niečo darovať, robte to inteligentnejšie. Toto sa vám hneď vráti. Predložili ste to v dobrom momente. Dúfate, že parlament o tom nestíne žilkovať a dúfam, že nebude pravda, že nový parlament nebude vedieť, čo a s tým si budem musieť začať. Dúfam, že tam je dosť kolegov, ktorí to neprimú, ale myslím, že to je hrozná drzosť. My neustále tvrdíme, že klonovanie zvierat nechceme. Nechceme, aby boli uvádzané na trh pre výrobu potravín. No a komisia nepočula, neviem, čo by sme mali inak urobiť, možno kolegovia majú nejaké rady. Ja chcem len požiadať, vyslať veľmi jasný signál v tej sekunde, kedy kolegium komisárov by teda skutočne prejalo. Ďakujem pekne, Dagmar Berend. Aj koordinátorov sme prijali rozhodnutie, že napíšeme list, tak som urobil a predpokladáme že návrh komisie nebude že bude dostatočne ambiciozný, ak to tak bude, tak súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa Roberen. Tieto vyhlásenie vojny parlamentu. No, pokračujeme ďalej. Corinne Lepage, potom Bart Stas, Kartik Liotard, Stevenson a Peter Lise. Nech sa páči. Pán predseda, určite vás neprekvapí, že zdieľam rozhorčenie pani Rod Berendt Dva dokumenty, ktoré som pred desiatimi minútami dostala, sú nepriateľné, netolerovateľné a mohla by som eh, takto opakovať ešte viacero prídavných mien. EP veľmi jasne pred niekoľkými rokmi odhlasoval, že nechceme klonovania. Podali sme to veľmi jasne. V rozprave sme prejavili skutočne extrémne veľkú dobrú vôľu a vy ste to spomenuli, pán predseda, aby sa našli kompromisy. Ak toto je návrh textu, ktorý nám prišiel dnes po obede, v žiadnom prípade neuvažuje o informovanosti spotrebiteľa a moja otázka je veľmi jednoduché. Vári sa komisia skutočne definitívne rozhodla pochovať e, chov dobytka v Európe tým, že definitívne e, aj nechá bokom práva spotrebiteľov a tak ďalej, po všetkých tých škandáloch a chorobách, ktoré sme zažili, aby sme umožnili americkému, brazílskému a argentínskému mesu, aby nahradilo európsku produkciu. A či, si to, či to chce seriózne takto, lebo ak, si to serió, ak chce byť seriózna, nemôže predsa prísť takýmto návrhom, pretože to je návrh, ktorý je nepriateľný pre našich občanov široká väčšina Európanov nechce jesť klonované meso alebo meso, ktoré pochádza z klonovaných zvierat. Väčšina ľudí nechce. A navyše na trhu ani neumožníte adekvátnou etiketou informovať tohto spotrebiteľa a príde tu nová kríza chovateľov v Európe tie sme už zažili v minulosti a mňa prekvapuje, že komisia prichádza s takýmto návrhom a s takýmto cieľom. Až, e... Eh, Ďakujem pekne, Korinle Páč, Bart Stas tu nie je. Tak sa dostá Kartika Liotard. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ako spravodajkňa hodovým potravinám som sa oberala problematikou klonovania zvierat. No a od prvého, prvej neformálnej debaty až do 28. marca 2011, pretože postup bol zastavený, ja som proti klonovaniu zvierat a už vôbec sa nemôžu klonované zvieratá pretože ako potraviny. 70 európskych občanov má problémy s touto hroznou, s týmto hnusným postupom a to platil aj pre parlament. No, Nože s tým problém, problém, spojené problémy etické, no aj ďalšia počas posledných hodín mierovacieho konania o predložený posledný návrh Európskeho parlamentu a no, parlament to neprijal, či rada to neprijala. No a ten posledný návrh obsahoval zákaz požívania potomkov zvierat klonovaných. No klonované potraviny majú byť tak či tak zakázané. Komisia to nevidela. No, ako no a oslabný návrh je nepriateľný a nebude to mať dopady na rešpektovanie spotrebiteľa ochranu vierat. že komisia je naivná. Keď príklad takýto návrh, ktorý, Ripet kladá ako ktorú sa toho menej ako to, čo v rámci situáciou koniania, pretože parlament, eh, no už prosili sa nič neutají, dúfam, že ani tieto dva dokumenty nie. A ja dúfam, že komisia bude môcť potvrdiť alebo vyvratiť, že to sú návrhy, ktoré chce predložiť parlamentu. No, je tu o to, že kovácia technika pre výrobu potravín má byť prerušený, alebo jej vývoj má byť prerušený. To je tu uvedené, tu sa nepíše nič, nič o potomkoch konovaných zvierat a o tom je táto technológia vlastne. Tento návrh, že to nie je oficiálny návrh komisie, pán de Gucht napísal ten text a s tým dosiahnutia transatlantickú obchodnú dohodu len produkty prvej generácie kolon- klonovania sa jasne zakazujú. Ale z prvej generácie sa nev- nev- nevyrábajú potraviny. Produkty z ďalších generácií sa to vôbec neriešia, o to ide, ale plánuje sa, aby sa dostali ďalšie generácie a dostaneme pre ďalšie generácie nož eh, priamo klonované zvieratá sú príliš drahé, nikto nechce steak za 50 tisíc eur. No a produkty vyrobené z potomkov treba označovať. No a ďalej Nie. dajte pozor, čo tu píše. Komisia sa snaží zlým právnickým trikom oby parlamenta to, že právny základ je článok 352. To znamená, že nemôžeme prijímať, predkladať pozmejúce návrhy. No a môžeme len nakoniec povedať áno, nie, alebo nie. Takže už teraz môžem povedať, že ak komisia v následujúcich dvoch týždňov, týždňoch tento návrh predloží, je to výsmech spotrebiteľov a ja budem jasne hlasovať proti. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán kolega Stevenson. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ešte si pamätám, pán predseda, na naše dlhé nočné trialógy, keď sme hovorili o nových potravinách pred tromi rokmi cirka. A tiež si pamätám, ako to celé prebiehalo, pretože išlo o jeden z prvých trialógov po prijatí Lisabonskej zmluvy. A žiaľ, zdá sa, že všetko to bolo na nič a nakoniec to všetko skolabovalo a nedospracovali sme sa k žiadnej zhode a bol by som veľmi, veľmi nerád, keby sa niečo podobné zopakovalo aj teraz. A jeden z tých dôvodov, ja si veľmi vážim a rešpektujem to, čo hovorila Katika, ale súčasťou toho problému alebo toho dôvodu bol nedostatok naš praktickosti v našich návrhoch, pretože my sme hovorili o zákaze prvej generácie GMO, ktoré, sa dostáva, ktoré by sa eventuálne dostali do potravinového reťazca a samozrejme aj všetky ďalšie generácie. A mám tu list od Európskej federácie veterinárov, ktorý hovorí, že tu dochádza k nejakému poškodzovaniu alebo že prichádzajú, že sú tu negatívne dopady na potravinovú bezpečnosť a Britská asociácia hovorí, že produkty z klonovaných organizmov ale nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo pre potraviny. Samozrejme, myslím si, že je veľmi dôležité. Záveďme ten e, princíp vysledovanosti pri tom zákaze tej prvej generácie, ale tiež si spomínam na slová komisára Deguchta hovoril, Američania tento princíp vysledovateľnosti nemajú ani nemali, pretože ich vedci tvrdia, že to nie je potrebné. Ako náhle my zavedieme nejaký zákaz, tak to povedie k obchodnej vojne, v porovnaní s ktorou tá banánová vojna spred niekoľkých rokov bude skutočne len banálna. A dojde k tomu, že sa zameriame na množstvo rôznych e, produktov, ktoré sa vyrábajú v EÚ a potom sa nebudú môcť vyvážať. Ja tu nechcem žiadnu obchodnú vojnu z USA. To znamená, všetky rozhodnutia, ktoré budú, budeme príjmať, musia vychádzať z vedeckých poznatkov. Ak budú existovať dôkazy, že, ľud, e, že zdravie, verejné zdravie európskych občanov je ohrozené konzumáciou týchto organizmov, tak samozrejme môžeme hovoriť o zákaze, ale ja tu mám tie listy, z ktorých som citovala. Oba tieto listy hovoria, že GMO organizmy nespôsobujú žiadne takéto riziko. Takže ja sa pýtam, odkiaľ to riziko pochádza. Ja samozrejme chcem dosiahnuť konsenzus a ja poznám aj kritiku komisiu, aj, e e, aj komisia musí vychádzať z vedeckých analýz a dôkazov. Ak tomu tak nebude, ak nebudeme postupovať prakticky, pri tomto zákaze, ktorý by sa mal týkať lej prvej generácie klonovaných zvierat, tak budeme len strácať čas a obráti sa to proti nám a preto by som bol veľmi rád, keby sme naozaj začali dobre uvažovať a keby sme používali aj sedliacký rozum. Teraz pán Líze. Ďakujem, pán predseda prvom rade ospravedlňujem pani Somer, ktorá nemôže byť prítomná a je zodpovedná za toto uznesenie. Došlo k umrutiu v jej rodine, preto sa ospravedlňuje v jej mene. Aj v mojom mene by som rád dodal za EPP niečo. Dostal som <clears throat> informácie, že návrh príde v stredu a ja Dúfam, že nebude mať takú podobu, o ktorej vieme. Ja dúfam, že bude iný. Ja dúfam, že naozaj nebude taký strašný, ako je teraz a ako o ňom diskutujeme teraz. Ja si myslím, že pán komisár sa naozaj snažil zohľadniť naše názory a ja dúfam, že ten návrh bude slúžiť ako východisko pre našu budúcu rozpravu, ale, ale pán komisár v komisii nemal dostatočnú podporu a k tej kritike. Musíme k nej pristupovať vážne a seriózne, on bol pritom a treba zohľadniť aj to, čo už bolo v návrhu komisie pred tromi rokmi. Ja teraz minimálne môžem povedať, že veľa komisárov a veľa úradníkov urobilo všetko preto, aby išli proti názoru EP a aby sme si to samozrejme nevšimli. Hovoríme, že nechceme obchodnú vojnu s USA, hovoríme o tej dohode o voľnom obchode, ktorú chceme vyrokovať a potom tu máme takýto návrh na stole a to predsa nie je možné. Potom hovoríme o ochrane pred klonovanými organizmi. Vieme veľmi dobre, ako zareaguje verejná mienka. Takže tá dohoda o voľnom obchode musí ísť jednoducho preč. Samozrejme, nikto tu nechce žiadnu konfrontáciu, ale predsa komisia nemôže prísť s takýmto návrhom a odôvodniť to tak, že chce, aby sa úspešne dokončili rokovania dohody o voľnom obchode. A mm, v súvislosti s tým, čo povedal kolega Stevenson, je pravda, že v súčasnosti nemáme žiadne dôkazy, vedecké dôkazy, že meso z klonovaných zvierat a z prvej generácie klonovaných zvierat je nejakým spôsobom škodlivé ale potrebujeme informácie aj z iných štúdí a z ďalšieho výskumu Nezabúdajme, že ide o veľmi citlivú tému. Kto sa tu môže teraz postaviť a jednoznačne povedať, že to nie je nebezpečné? A potom otázka ochrany zvierat. To máme jasne zakotvené v európskych zmluvách. Je to niečo, čo nemôžeme obísť alebo čo nemôžeme zohľadniť. Ak sa, zohľa- ak sa zhodneme na tom, že potrebujeme úpravu pre tých potomkov klonovaných zvierat, pre tú prvú generáciu, tak musíme bojovať. V rokovaní sme mali veľmi jasné požiadavky, ale to, čo tu teraz e, zaznieva aj zo strany koordinátorov, áno, je to ovplyvnené emóciami. A opakujem, je to veľmi emocionálna a citlivá téma, a preto sme to aj tak diplomaticky naformulovali. Ak by to bolo tak, ako to hovoril kolega, tak by to bol naozaj veľký problém správa Olkony a ďalšie, ktoré s tým súvisia, tak neviem, akým spôsobom by sme mohli komisii vyhovieť. Teda, v momente, keď dojde k nejakej konfrontácii, tak sa musíme o tom rozprávať. A možno jedna užitočná informácia. Keď sme vtedy v noci rokovali tak nás nepodporila ani spolková vláda. Ja som sa vtedy snažil komunikovať s vtedajšou kompetentnou ministerkou a povedali mi, vtedy sme mali veľmi liberálneho ministra a že jednoducho sa nepodarila dosiahnuť zhoda Tiež sa spomínalo, že Nemecko je za zákaz klonovania a za označovanie. To síce nepomohlo v tých predchádzajúcich rokovaniach, ale dúfam, že to pomôže aspoň teraz. V tom spolurozhodovacom procese, pretože ak by to tak nebolo, už teraz to vidím, že to bude naozaj problematické. Ak chceme dohodu o voľnom obchode z USA, tak treba brať do úvahy aj obavy našich občanov, pretože ak to neurobíme, tak to jednoducho zlyha. Ďakujem, hovorí pán predseda. Na zozname je ešte jeden kolega, ja sa ospravedlňujem, lebo za chvíľu začína trialóg o tabakovej smernici, kde musím ísť, ale jasne opakujem a hovorím, že to nie je prvá dohoda, ktorú nechal parlament troskotať. A ak budete naďalej s nami takto zaobchádzať a keď nám budete predkladať takéto návrhy a budeme riešiť také témy, kde je jasná pozícia, tak je to vlastne uražka parlamentu. A ešte aj v budúcich mesiacoch teda naozaj bude veselo, to vás môžem uistiť. Ja dúfam, že ten text sa zmení. My sme o ten návrh opakovane žiadali a bola by to facka spotrebiteľovi, keby e, to bolo naozaj tak, ako to predniesli niektorí kolegovia. A tiež si myslím, že všeobecne akceptácia projektu Európa sa meria práve takýmito veciam, vecami a nie sme to my tí, ktorí sme každodeň a my sme v kontakte každodenne s vašimi zákazníkmi, s vašimi spotrebiteľmi a teda s voličmi EÚ. A my naozaj musíme v takýchto situáciách e, za vás zachraňovať e, kožu, ak to môžem tak. A v rôznych legislatívnych postupoch, to bude naozaj veľmi ťažké s nami, ak budete postupovať tak, ako tu naznačujete. Predám predsedníctvo pánovi Gerbrandimu a Štepán Kryzogelos, nech sa páči. Ďakujem pekne. Je to veľmi dôležitá téma, pretože klonované zvieratá. To súvisí s chovateľmi, so spotrebiteľmi, s verejným zdravím aj s európskym hospodárstvom. V konečnom dôsledku chceme obchodné vzťahy, ale nie za akúkoľvek cenu. Tieto vzťahy musia sa rozvíjať v určitom rámci, kde sa bude ochraňovať životné, životné prostredie, verejné zdravie aj sociálne práva. Teda sa neprispôsobíme normám obchodu, ktorý nebude rešpektovať spotrebiteľské práva. Samozrejme, že chceme obchodné vzťahy s USA a inými krajinami, ale musia splňať tie veľmi prísne environmentálne a spotrebiteľské pravidlá, ktoré my vyžadujeme. Ako ak je pravda to, čo povedali predrečníci, tak, tak návrh tej komisie, no čo mám k tomu dodať? Nejde tu ani tak o poškodenie chovateľov a európskych spotrebiteľov, ale európsky spotrebiteľ si predsa musí byť istý, že to, čo konzumuje, je zdravé. A navyše e, v našich rozhodnutiach musíme brať do úvahy aj ten preventívny aspekt. Nemôžeme povedať, aj nevieme, či tam budú nejaké dôsledky. Nemôžeme predsa počkať, na to, až keď niekto dokáže, že e, tieto klonované zvieratá a výrobky z nich alebo z tej prvej generácie, že budú nebezpečné. My jednoducho si musíme byť istí, že tam nie sú žiadne negatívne dôsledky pri konzumácii e, klonovaného mesa, teda mesa z klonovaných zvierat alebo potomkov klonovaných zvierat. Na to nesmieme zabúdať a nesmieme zabúdať ani na blahobyt zvierat. EPO E, Európsky parlament sa vyjadril za zákaz klonovania a spotreby takýchto výrobkov. A preto si myslím, že minimálne to, čo by sme mali urobiť, by sme mali etiketovať, označiť takéto výrobky. Ak by sa mali predávať potomkovia klonovaných zvierat, predsa ospravedlnením nemôže byť, že USA nemá systém vysledovateľnosti. Ak je im to jedno, ak je jedno v USA blahobec zvierat, tak predsa to nemôže byť naše odôvodnenie či argument. A európsky občania pred eurovoľbami predsa nemôžu mať pocit, že mnohé veci v Európe, ktoré sa zakladali na hodnotách a na rozhodnutiach Európskeho parlamentu, ako je ochrana spotrebiteľa, takže to všetko ostane nakoniec len na papieri alebo vôbec nebude fungovať. Ďakujem, pán Krysogelos. Tak, dobre. Rozprava prebehla k tej otázke na úsne zodpovedanie klonované zvieratá a ešte by som dal slovo samozrejme Európskej komisie, skoro som na to zabudol. Ďakujem pekne, pán predseda, že ste mi udelili slovo. Je to ťažká rozprava. Vypočuli sme si všetky prísne kritiky na účet Európskej komisie a myslím si, že pán Líze urobil dobré rezume situácie a ducha, za ktorého Európska komisia rozhodovala. Určite viete, že prvá orientačná rozprava bola 27. novembra v kolegiu komisárov a tam sa rozhodlo o rozhodnutiach, ktoré sa predlžili, alebo ktoré sa predlžia 18. decembra rade aj parlamentu. Neviem, aké dokumenty ste dostali, možno sú výsledkom nejakého nekontrolovaného úniku, pretože tieto dokumenty sú ešte v komisii v úrovni dôverných, ale rozprava sa až neskončila, prebieha to dnes aj v komisii a komisári to rozhodnú 18. decembra. Možno máte tie správne dokumenty. A pre mňa je ťažké anticipovať, aké bude rozhodnutie v stredu, ale je pravda, že v komisii a orientačná rozprava to ukázala, bolo veľa rôznych e, odstredivých síl a pochopíte to určite veľmi dobre. A keďže rozpráva v kolegiu komisárov je dôverná, ja nemôžem rozširovať informácie odtiaľ. Teraz e, k tým záväzkom komisára Borga počas e, E, vypočutí aj pred vašim výborom, kde prislúbil návrhy v oblasti klonovania a nových potravín pre rok 2013. Máme 6-mesačný sklz, pretože návrh príde o 2 dní, ak o tomto kolegium rozhodne. Ale ten sklz nie je tu preto, nie že by komisia nepracovala, ale preto, že prebiehala veľmi intenzívna diskusia medzi jednotlivými servismi komisie. Bolo to veľmi ťažké rokovanie. A tiež nemôžem všetko uverejniť, ale analýza pána Lízeho bola relatívne korektná. Pretože aj medzi jednotlivými servismi komisie boli rôzne názory. Vo vašom uznesení hovoríte o impact assessmente, urobil sa, bude uverejnený jeho výsledky rovnako ako ten návrh v stredu. Teda dostanete ho niekoľko vo strede. A uvidíte, že sú tam určité obmedzenia alebo limity. Ekonomické dopady v, pri klonovaní v krajinách Severnej a Južnej Ameriky sa len veľmi ťažko vyhodnocovali. Ide obvykle o súkromné aktivity, nie sú pod kontrolou národných orgánov sever, severoamerických či juhoamerických eh, orgánov a tieto súkromné firmy vôbec nechcú uvoľňovať takéto ekonomické informácie o počte klonov, alebo koľko eh, akých bykov, a teda množstvo bykov, ktoré inseminovalo a tak ďalej a tak ďalej. Zmierovanie z marca 2012 zlyhalo a nemyslíme si, že by to bolo kvôli komisii, ale kvôli rozdielným názorom, ktoré mal Európsky parlament a Európska rada. Parlament mal veľmi ambiciózne návrhy a rada bola oveľa miernejšia. A tieto dve rozdielne pozície spôsobili, že v marci zmierovanie zlyhalo. Komisia bola dosť otvorená takého, takému strednému návrhu, miernemu alebo strednej ceste. A predseda Gröte znovu napísal prednedávnom našej komisárke a od stredy dostanete odpoveď na tento list, teda v momente, keď bude rozhodnutie kolegia. Nechcel anticipovať svoju odpoveď pred týmto rozhodnutím, pretože by to bolo smiešné odpovedať predsedovi Gretemu, zatiaľ čo kolegium ešte nerozhodlo. To je dôvod, prečo ešte nemá váš predseda odpoved na jeho list, ale komisár to mieni urobiť okamžite po strede. Chápeme všetky tie ataky na komisiu v súvislosti s diskusiou a teda rokovania ako dohode o voľnom obchode s USA. Každý má samozrejme právo na svoj názor. Európska komisia nevydala žiadne stanovisko, hoci veľmi rozhodne sa vyjadrila k GMO a k hormónom. Predseda Barozo povedal, že to nebude programom rokovania o dohode o voľnom obchode s USA ani GMO, ani hormóny. O klonovaní sa vtedy ešte v kolegiu nehovorilo. a nediskutovalo sa o tom ani s Američanmi. Ale je verejným tajomstvom, že Američania veľmi silno tlačia na všetky členské štáty, určite aj na vás, aj na Európsku komisiu, aby zabranili návrhom v oblasti etiketovania mesa prvej generácie klonovaných zvierat. Rád by som ale pripomenul, že návrhy budú vychádzať z vedeckých dôkazov a predovšetkým z blahobytu zvierat. Je jasné, že klonovanie spôsobuje aj umrtnosť, aj dysfunkčnosť v reprodukcii, aj potraty a to tiež vplýva na blahobyt zvierat, či už na matky, alebo teda na samice nositeľky, alebo na ďalšie zvieratá. Aj z týchto vedeckých dôvodov o blahobite zvierat, aj z týchto dôvodov, e, alebo na nich sú založené naše návrhy. Prvá generácia je výsledkom nekonvenčnej reprodukcie alebo teda je e, výsledkom tej konvenčnej e, umelou insemináciou a nie je tam problém s umrtnosťou potomkov. A záverom k tomu, čo ste povedali, že rozhovory budú veľmi ťažké v budúcnosti. Európska komisia si želala splniť záväzok komisára, ktorý ho potvrdil svoj slub pred parlamentom a povedal to potom aj predseda Barozo, ale návrh vám možno nebude vyhovovať, to je isté, ale minimálne jeho zásluhou bude, že spustí diskusiu v parlamente. Bola aj ďalšia možnosť, že návrhy sa predložia aj až budúcemu parlamentu a komisári rozhodli, že to urobia teraz, aby rešpektovali ten prísľub a ten záväzok a aby tento parlament, ktorý bol veľmi implikovaný v trialógu z marca 2011, mohol o textoch diskutovať. Takže vidíte, že komisia v každom prípade berie do úvahy aj potreby alebo želania parlamentu Opakujem, možno budete sklamaní nedostatočne ambiciozným ambicioznosťou tohto návrhu, ale je výsledkom veľmi ťažkého kompromisu v komisii. Naozaj veľmi ťažkého kompromisu. A potom komisia a parlament, teda súčasne aj budúci parlament spolu s radou, budú musieť nájsť dohodu k tomuto textu. Ak by tie rokovania zlyhali, tak by eh, bolo status quo a tam to nie je zakázané. Klonovanie nie je v EÚ v súčasnosti zakázané. Nie len kvôli vedeckým výskumom, eh, ani pre ochranu ohrozených druhov, ale ani v prípade E, produkcie pre ľudskú spotrebu. Klonovanie v EÚ nie je zakázané a nový neúspech by uchoval túto situáciu a to by skutočne ne, nešlo v prospech blahobytu zviera. To je všetko z mojej strany, pán predseda. Ďakujem všetkým, že ste spustili túto diskusiu, hoci komisia sa cíti veľmi atakovaná, ale aj tak teda ďakujeme za diskusiu. Merci, monsieur euh, Poudelet. I, I, I do have one additional... Ešte doplňujúca otázka. Povedali ste, že pre komisiu je ťažké odpovedať na list našeho predsedu, keďže kolegium vlastne neprijalo rozhodnutie. Ale aj tak nevylučujete rokovanie z eh, USA v tejto téme pred politickou rozpravou medzi európskymi inštitúciami. A vy ste povedali, že komisia použije vedeckú bázu ako základ pre rokovania. Nemyslíte si, že to isté platí, že toto je taká politická rozpráva, že Európska komisia by nemala začať rokovania s USA bez, e, predtým, než dôjde k politickej dohode o klonovaní zvierat medzi inštitúciami. Il est difficile pour moi, à titre personnel, de répondre à votre question. Je ťažké na, na túto otázku odpovedať, pán predsedajúci. Dobre viete, že rozbehnutie rokovaní o k tejto dohode z USA. Sa začalo pre niekoľkými mesiacami. Kloning nie je súčasťou eh, týchto diskusí v rozpore s tým, čo som vám povedal o GMO a mono. Tu je veľmi jasné, čo pán Baroso povedal v danej dobe. Klonovanie toho nebolo súčasťou, pretože tu neboli politické diskusie v kolegiu k tomu a neprebehla politická diskusia v rade či parlamente. Tá, tento návrh, ktorý v ďalš, pred nasledovných dňoch príde, išlo o to spustiť túto rozpravu. V rozpore s tým, že, že komisia sa rozhodla toto eh, rozhodnutie odročiť a dať ho budúcemu až mandátu, koncom 2014 či 2015. Kolegium sa rozhodlo okamžite e, spustiť tieto dve e, návrhy, aby ste vy o tom mohli diskutovať pri tejto téme. Ale tiež v rámci diskusí o dohode s, s Američanmi. A tá, tieto diskusie, ktoré vzniknú pokiaľ ide túto diskusiu v budúcich dňoch. Takže ak kolegium to v stredu príjme, pondelok e, alebo niektorý z týchto dní sa to zašle parlamentu a rade. Budete to mať hneď k dispozícii, aby ste zaujali politickú pozíciu, nielen pokiaľ ide o text, ale pokiaľ ide o dohodu z USA. Nech sa páči. Thank you for that. Ďakujeme za túto odpoveď. To nás e, teda privádza na záver tejto diskusie. Máte pravdu, pán generálny riaditeľ, že e, lehota je 8. január, teda pre podávanie pozmeňujúcich návrhov. Po tom, čo sa zverejní návrh komisie, budeme e, vo výbore ENVY hlasovať 30. januára a rozprava a prijatie uznesenia v pléne bude vo februári. A tým sa dostávame na záver dnešného programu. Zajtra ráno o 9.00 začneme zasadnutím koordinátorov a o 10.00 potom zasadnutie EDVY. Ďakujem.